dôsledku tlakov cien ropy a iných cien komodít, rovnako ako aj dopad výrazného zmenšenia hospodárskej aktivity a výrazného zhoršenia podmienok na trhu práce. V priebehu roku 2009 tak um, inflácia bola negatívna práve v dôsledku tlaku uh, zmien cien komodít, najmä cien ropy a zároveň ich asociovaných dopadov ak by sme odčlenili ceny energetík a potravín, tak inflácia mala dlhodobý klesajúci trend od roka 2008, a to tým, že reaguje predovšetkým na výrazné zmeny v cenách práce a výrazného poklesu v maržách, ktoré, ku ktorým došlo v priebehu roka 2009. V marci 2010 prieberná inflácia eurozóny sa zvýšila eh, na 1,4% a to práve z toho dôvodu, že sú tu tlaky opäť energetických komodít a potravín. Eh, nadväznosti na eh, projektovaný mierny rast a vysokú nezamestnanosť, inflácia bude naďalej mierna v roku 2010 a to aj e, v, počas ďalšieho politicky relevantného horizontu. Rizika v tomto inflačnom výhľade sú pomerne vyvážené a očakávania spojené s infláciou sú vyvážené rovnako aj v strednodobom a dlhodobom horizonte a to je v súlade s úmyslom správnej rady Európskej centrálnej banky, tak aby sa držala na úrovni približne okolo 2% v strednodobom horizonte. Ďalšie ukotvenie inflačných očakávaní na, a zároveň cenovej stability si vyžaduje vysokú mieru kredibility Európskej centrálnej banky a jej monitoringových politík. Analýza menových a úverových, menového a úverového vývoja potvrdzuje očakávanie nízkych inflačných tlakov v strednodobom horizonte. V priebehu roku 2009 priemerná miera rastu eh, hrubého agregovaného, hrubých agregovaných vstupov a MFI eh, úverov pre súkromný sektor sa výrazne znížila a to paralelným spôsobom Smerom ku koncu minulého roka táto miera rastu bola v negatívnej oblasti dá sa povedať, že ten najnovší a najčerstvejší vývoj na úverových trhoch podporuje zhodnotenie nízkych inflačných rizík v krátkodobom a strednodobom horizonte. Vo februári 2010 priemerná miera rastu vstupov, a, a vstupov na súkromnom sektore e, sa bola na úrovni minus 0,4 tento, tento trend bude naďalej pomerne slabý aj v nadchádzajúcich mesiacoch. Stále stojí za to poukázať, že negatívny medziročný rast v úveroch v medzibankovom sektore poukázal na, na, na zároveň aj na pokles objemu úverov pre domácnosti, ktorý bol napriek tomu v posledných mesiacoch pozitívny a zároveň úverov pre finanč, nefinančné korporácie, ktorý bol negatívny, hoci vo februári prietok, teda celkový tok takýchto úverov sa pre, pretočil do, alebo teda presunul do pozitívnych čísiel. Tento vývoj je v súlade e, s nedávnymi nezrovnalosťami na trhu. Práve v, obla- v situácii nerovnomerných inflačných tlakov tak správna rada naďalej e, potvrdzuje základné tendencie finančných operácií Európskej centrálnej banky medzi januárom a májom a to posunením o ďalších 150 bazických bodov a to na historicky nízku úroveň 1% úrokovej miery a to e, v reakcii e, vlastne z celkovej nadväznosti na poslednú intervenciu z oktobra o 300 bazických bodov. Naše základné kroky sa nezmenili od v roku 2009 a správna rada má ten názor, že súčasná úroková sadzba zostáva na správnej úrovni a správna rada rovnako očakáva, že cenová stabilita bude takýmto spôsobom zachovaná v strednodobom horizonte. Okrem znižovania politických, eh, politických eh, zákrokov správna rada naďalej pod, schválila podporné úverové opatrenia v roku 2009 a to práve tým, aby sme zabezpečili hladké fungovanie menových trhov, aby sme zlepšovali finančné podmienky a zároveň aby sme eh, zabezpečili alebo podporili poskytovanie úverov v hospodárstve. Tieto neštandardné opatrenia dosiahli zamerané ciele zamýšľané ciele. Predovšetkým sme, e, sa nám podarilo znížiť e, tlak na menových trhoch a zároveň na bankových úverových trhoch. Tým pádom sme posilnili financovanie domácností a korporácií. Okrem toho, e, dobre načasované a efektívne politické kroky eurosystému ktoré boli odpovedou na obdobie krízy a zároveň aj dôveryhodné záväzky Európskej centrálnej banky smerom k cenovej stabilite boli kľúčové preto, aby sme opätovne obnovili dôveru, aby sme zachovali cenovú stabilitu v strednodobom horizonte a zároveň aby sme podporili ekonomickú obnovu v eurozóne a to v prostredí eh, vysokej finančnej neistoty Dovolte mi potvrdiť, že keď Európska centrálna banka e, schválila tieto neštandardné monitorovacie opatrenia, tak už v tom čase sme mali unikovú stratégiu na mysli, alebo už vtedy bola pripravená uniková stratégia, ako sa zlepšovali finančné podmienky na trhoch a zároveň ako sa začala obnovovať aj hospodárska aktivita, eurosystém e, spustil e, postupné odpájanie týchto neštandardných opatrení, ktoré už neboli viac potrebné. Dobre načasovaný únik od týchto opatrení je naozaj vysoko, eh, vysoko vhodným eh, krokom na trhoch, pretože takýmto spôsobom sa vyhneme zbytočným tlakom na trhoch a zbytočnému udržiavaniu opatrení, ktoré už nie sú potrebné. Zároveň nie je potrebné naďalej podporovať banky, ktoré musia reštrukturalizovať a zastabilizovať svoju, e, svoje operácie. V priebehu v e, začiatku roka až do marca 2010 sme začali postupne opúšťať od niektorých mimoriadných opatrení a zároveň sme, sme sa začali stiahovať e, z toho objemu dlhodobých finančných operácií a zároveň sme znižovali aj ich rozsah. Začiatkom marca správna rada sa rozhodla, že sa navráti k pomerne otvoreným procedúram, ktoré sú sústredené na troj trojmesačné finančné operácie, počínajúc operáciou, ktorá bude spustená 28. apríla 2010, a to je zajtra. A v rovnakom čase budeme naďalej aj poskytovať adekvátnu likviditu bankovému sektoru v eurozóne, a to tým, že budeme zabezpečovať hlavné refinancujúce operácie, budeme tu mať tendrové procedúry pri pevných sadzbách a budeme to robiť tak dlho, ako to je nevyhnutné, minimálne do 30. oktobra tohoto roku. Takýmto spôsobom sa budeme snažiť sprostredkovať zabezpečenie úverov v európskom hospodárstve a naďalej podporovať jeho obnovu. Netreba ani e, dodať, že ak to budú naďalej opačné tlaky na cenovú stabilitu, tak správna rada bude príjmať adekvátne a vhodné opatrenia. Pani predsednička, dovolte mi teraz hovoriť o fiškálnej politike. Rozpočtové, eh, rozpočtová situácia v eurozóne sa výrazným spôsobom zhoršila v roku 2009 ako výsledok ekonomických, eh, ekonomických tlakov, eh, fiškálnych politických stimulov a zároveň vládnych podporných opatrení pre finančný sektor. Najnovšie odhady Eurostatu ukazujú, že priemerný e, vládny deficit v eurozóne sa zvýšil z 2% hrubého domáceho produktu v roku 2008 na 6,3% v roku 2009. Zo 16 krajín eurozóny 13 už teraz je predmetom výrazných, e, teda procedúry výrazného zadlženia, výrazného rozpočtového deficitu v tento rok všetky krajiny eurozóny zaznamenajú deficit nad 3 hrubého domáceho produktu. Podľa aktualizovaného programu stability výrazné zlepšenie vo fiskálnej pozícii nie je predvídané vo väčšine krajín až do roku 2011 a 2012. Rozsah zhoršenia verejných financií je počiarknutý aj oficiálnym odhadom, ktorý sa opiera o aktualizovaný program ECB e a síce, e, že teda priemerný, e, priemerná miera dlhu dosiahne 87% hrubého domáceho produktu v roku 2012 v porovnaní so 66% v roku 2007. A to znamená, je to o 21 percentuálnych bodov viac ako pred 5 rokmi. Takým, z tohto dôsledku treba povedať, že finančná nestabilita, rozpočtová nestabilita je široko siahla a zdá sa, že bude aj dlhodobá. Celkové zhoršenie na fiskálnych pozícií eh, bolo mimoriadne akútne, predovšetkým v niektorých krajinách eurozóny. Predovšetkým Írsko, eh, Španielsko a Grécko, ktoré zaznamenali dvojmiestne, eh, dvojmiestne čísla štátneho deficitu v roku 2009. Výrazné revízie v gréckom štátnom rozpočte v roku 2009 ukázali naozaj veľmi, vážne fiskálne, fiskál, veľmi vážnu fiskálnu nerovnováhu a spôsobili negatívne reakcie trhu návrhov v nadväznosti na oznámenie eh, ďalších, ďalších fiskálnych konsultačných opatrení gréckými orgánmi v marci 2010 Európska centrálna banka privítala tieto ustanovenia ako presvedčivé kroky smerom k zabezpečeniu ambicióznych, ale správnych rozpočtových cieľov pre rok 2010. Všetky tieto opatrenia by mali byť implementované čo najrychlejším a najefektívnejším spôsobom napriek eh, záväzku gréckej vlády plne implementovať tieto oznámené opatrenia pre rok 2009 a zároveň aj v nadväznosti na stanoviska eh, vlád, eh, teda predsedov vlád eurozóny 25. marca a zároveň aj euroskupiny z 11. apríla finančné trhy a tlaky z finančných trhov naďalej, naďalej sa zintenzívňovali a nepominuli. Je preto kľúčové, aby ekonomický program, ktorý v súčasnosti pripravuje, Európska komisia, Európska centrálna banka, Medzárodný menový fond, a to spoločne s greckými orgánmi, aby tento program presne špecifikoval eh, komplexné fiskálne opatrenia a štruktúrálne reformy, ktoré takýmto spôsobom budú riešiť tie základné problémy gréckých fiskálnych eh, problémov a gréckej fiskálnej nerovnováhy, a e, štruktúralne, e, štruktúralne problémy. Takýmto spôsobom bude nevyhnutné zreštrukturalizovať e, grécku fiskálnu politiku a zlepšiť jej medzárodnú konkurencieschopnosť. Vo všeobecnosti treba povedať, že tu existujú obavy, že naďalej, na, naďalej vyvíjaný tlak zo strany európskych vlád a ich fiskálnej nerovnováhy môže výrazným spôsobom ohroziť verejnú dôveru v oblasti udržania verejných financií a môže takýmto spôsobom predstavovať riziko pre ekonomický rast a finančnú stabilitu. V súčasných podmienkach stabili, pakt stability a rastu, ktorý bol e, ukotvený práve preto, aby zabezpečil zdravé finančné hospodárenie, e, čeli svojej najväčšej výzve od svojho schválenia v roku 1997. A práve preto je teraz absolútne nevyhnutné, aby všetky krajiny eurozóny veľmi prísne dodržiavali ustanovenia tohoto paktu. Na druhej strane je pomerne, príslu, je pomerne pozitívne, že na základe aktualizovaného e, výhľadu jednotlivých krajín, všetky krajiny, ktoré sú predmetom rokovania alebo konania o výraznom deficite, plánujú tieto deficity zosúľadiť e, v súlade s termínmi, ktoré vytýčila rada. E, je práve preto veľmi vhodné, že väčšina týchto programov sa sústreďuje na obmedzenie vládnych výdajov. Ako ukazujú nedávne dôkazy, toto je najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť eh, dlhodobé zníženie eh, fiskálnej nerovnováhy. Napriek tomu, v niekoľkých eh, programoch stability fiskálna stratégia, ktorá bola predstavená, nie je podporená adekvátne špecifikovanými ustanoveniami, a to predovšetkým hm, pre tie neskoršie roky tohoto projekčného horizontu. V celom rade prípadov programy stability sú postavené na optimistických makroekonomických odhadoch v tomto kontexte dovolte mi povedať, že Európska centrálna banka víta stanovisko Európskej rady z 25. marca, ktoré vyjadruje záväzok posilniť a zároveň doplniť existujúcu inštitucionálnu bázu tak, aby sme posilnili rozpočtovú disciplínu a zároveň udržali, udržali rovnováhu vo fiskálnych opatreniach. Príprava návrhov pre dosiahnutie týchto cieľov a zároveň preskúmanie všetkých právnych možností pre eh, posilnenie týchto cieľov v právnej oblasti je výrazným krokom dopredu. A predovšetkým je kľúčové, aby sme zlepšili stimuly, stimuly pre národné orgány, ktoré takýmto spôsobom budú presadzovať politiky, predovšetkým v dobrých hospodárskych časoch, tak aby sme udržali <clears throat> verejné financie a zároveň aby sme zabezpečili, že ekonomický dohľad eh, bude vyúsťovať v efektívne politické kroky, ktoré bude brániť eh, proti rozpočtovým rizikám a bude riešiť eh, štruktúrálne problémy, tak aby sme podporovali konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. Pani predsednička, dovolte mi teraz uzavrieť to vystúpenie tým, že sa dotknem tém, eh, ktoré sa týkajú finančného riadenia a dohľadu. Čo sa týka regulačnej agendy, ktorú definovali lídry G20, tak veľmi vážna práca už bola započatá alebo prebieha v súčasnosti ale naďalej by sme nemali zostať spokojní. Je kľúčové, eh, aby sme eh, tento eh, moment pre regulačnú reformu nestratili. A je tu naozaj veľmi veľa práce, ktorá nás čaká. V prvom rade je nevyhnutné, aby plánované reformy efektívne viedli k harmonizovanému globálnemu regulačnému rámcu. Po druhé, je zároveň urgentná priorita, aby, aby bazilejský výbor a jeho návrhy hľadom kapitálových požiadaviek a štandardov likvidity boli adekvátnym spôsobom vyvážené a finalizované do konca roku 2010. No a po tretie, potrebujeme zabezpečiť, aby regulačný rámec efektívnym spôsobom obsahoval všetky systemicky dôležité finančné inštitúcie a zároveň aby problémy morálneho hazardu, ktoré sú s nimi spojené, boli plne riešené v, Euró- v Európskej únii posilnenie kapitálových požiadaviek a tá teda smernica o kapitálových požiadavkách mala byť čoskoro schválená a zároveň aj požiadavky pre smernicu o, alternatívnych, o alternatívnom riadení fondov mali byť už takisto rovnako rýchlo prijaté. Vytvorenie nového systému dohľadu v Európskej únii je veľmi dôležité a práve preto dôležité, aby legislatívny proces, ktorý sa týka tých návrhov, ktoré predniesla komisia, bol už čoskoro tak rýchlo ako len možné uzavretý a zároveň, aby všetky všetky relevantné strany dosiahli dohodu o právnom texte eh, tohoto dokumentu tak, aby eh, tri nové európske orgány dohľadu mohli už, eh, aby už mohli fungovať od 1. januára 2011. Nemali by sme riskovať stratu tohoto politického momenta. Dovolte mi len dodať, že Európska centrálna banka naďalej dobre napredovala vo svojich prípravách, aby zabezpečila, že ECBR bude naozaj výkon, efektívne e, vykonávať svoje úlohy od momentu svojho spustenia. Dovolte mi takisto vás uistiť, že podpora, ktorú bude Európska centrálna banka poskytovať ESRB, e a zároveň aj tie budúce prepojenie medzi týmito orgánmi nebudú nejakým spôsobom ovplyvňovať základné ciele Európskej centrálnej banky a vykonávanie našich úloh ktoré sú jednoznačne definované v zmluve. Primárnym cieľom Európskej centrálnej banky je zachovať cenovú stabilitu a zároveň aj e, ten kontext jednotnej menovej politiky je nasmerovaný smerom dosiahnutia tohoto cieľu. Okrem toho, e, Európska centrálna banka a Národné centrálne banky sú plne nezávislé vo vykonávaní svojich úloh, ktoré sú im zverené zo zmluvy. A práve preto nemôže a nebude e, tu nejaký potenciálny konflikt medzi e, kontaktami, medzi tými e, základnými cieľmi e, politiky Európskej centrálnej banky, ktoré sú zamerané na cenovú stabilitu a vykonávaním našich úloh, ktoré sú zamerané na zabezpečenie finančnej stability a zakotvenie finančnej stability. SRB odporúčania sa naďalej nebudú týkať definície a implementovania menovej politiky ECB ani menových politík európskych národných centrálnych bank, ktoré sú mimo eurozóny. Zároveň Obozretný finančný dohľad môže uľahčiť eh, implementáciu tejto fiskálnej politiky, tak by sme sa vyhli systematickým eh, rizikám a zároveň aby sme obmedzovali riziká, ktoré hm, sa môžu pretaviť do reality. Skôr ako to uzavriem, dovolte mi to uzavrieť tým, že eh, vhodné načasované a konzistentné implementovanie týchto reforiem a predovšetkým vytvorenie nového rámca pre obozretný finančný dohľad výrazným spôsobom prispeje k tomu, aby sme e, obmedzili systémové rizika a zároveň, aby sme posilnili odolnosť európskeho menového systému. Pre Európsku centrálnu banku je to privilégium, že dostala tú mimoriadne osobitú úlohu e, pri vykonávaní obozretného finančného dohľadu v Európskej únii. Hoci, eh, hoci máme pred sebou naozaj veľmi náročné výzvy, ktoré musíme splniť, som si naozaj istý, že Európska centrálna banka v spolupráci s národnými centrálnymi bankami a so všetkými ostatnými eh, členmi eh, výboru úspešne naplnia tento cieľ. Pani predsednička, vážení poslanci tohoto výboru, moje vystúpenie pred vašim výborom je to posledné v mojej pozícii ako viceprezident Európskej centrálnej banky. Práve preto by som vám chcel veľmi vrúcne poďakovať za naše obohacujúce a konštruktívne e, výmeny názorov. V minulosti počas posledných troch rokov som si vždy veľmi vážil spoluprácu a zároveň e, plodný dialog e, s výborom pre hospodárske a menové záležitosti Európskeho parlamentu. Takže ďakujem veľmi pekne za vaše pozvanie a som vám k dispozícii pre otázky. Thank you. Uh, thank you, uh... Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že potlesk ukazuje, že zdieľame tieto uznania dobrého vzťahu, ktoré ste tu povedali, že ste s nami mali. A Vzťahuje sa to aj na predsedu a podpredsedov. A pre, teraz pôjdeme ďalej na otázky, aby sme videli, kto už je na zozname, aby tí, čo tam nie sú, aby prípadne chceli, mohli zlyhnúť ruku a prihlásiť sa. Takže máme týchto. Má ešte niekto ďalší záujem? Pán podpredseda, Ďakujem za to, že ste k nám prišli. Váš posledný bod bol aj prvou otázkou na mojom zozname. Tak teraz to už dúfam funguje. Takže pán e podpredseda, ten posledný bod je prvým bodom na mojom zozname. Chcem sa vám poďakovať v prvom rade za vašu prácu pre Europriestor a spoločnú menu. Vy ste boli vždy veľmi e, úprimný presadzovateľ eura a jeho stability a vždy ste boli pripravení stretnúť sa s nami niekedy aj vo veľmi krátkom termíne, či už tu alebo vo Frankfurte. Ďakujem veľmi pekne Mám e, niekoľko bodov. Poprvé ku kríze v Grécku. Nie je vylúčené, že ten záchranný balík sa skombinuje s, nejakou, s nejakým vzdaním sa pohľadávok zo strany veriteľov. Medzi veriteľmi sú totiž aj mnohé európske banky, francúzske a nemecké banky, ktoré sú veriteľmi vo výške niekoľkých miliard na dvojcifernej úrovni. A keby sa museli teraz dať týchto pohľadávok, povedzme vo výške 30-40 tak by to mohlo dostať tieto banky do ťažkosti. Vidíte tu nejaké riziko, že by z toho mohla vzniknúť druhá krizová, e, banková kríza? To je prvá otázka. Po druhé, u nás v Nemecku sú ekonomovia, ktorí hovoria, že to, čo sa od Grécka očakávalo, ten reštrukturalizačný balík, obsahuje v zásade v sebe to riziko, že z recesie vznikne ťažká depresia. Ja nehovorím, že ja si to myslím, ale sú takí ekonómovia, ktorí poukazujú na poslednú politiku našeho posledného kanclera pred národným socializmom, pánom Brüningom, ktorý Počas veľkej krízy presne toto urobil. Znížil štátne výdavky, zaviedol radikálne e, úsporné opatrenia a výsledkom bola depresia. Po tretie, stabilita k paktu rastu. Aj vy sa cítite voči nemu veľmi zaviazaný a ja to vidím tak, že to malo vyriešiť problém spoločnej meny a spoločnej menovej politiky ale neznamená to spoločnú fiskálnu politiku a znamená to, vidíme, že tento pakt je vlastne nedostatočný. Nielen preto, že e, dochádza k mnohým častým porušeniam paktu, ale aj preto, že jeden prvok, ktorý je dôležitý pre stabilitu a to je konkurencieschopnosť. Tento balík, tento pakt vôbec nepokrýva. Napríklad zistili sme, že Španielsko pred krízou malo vyrovnaný rozpočet, dokonca prebytový, ale vzhľadom na to, že boli jednostranne orientovaní povedzme na stavebníctvo a že došlo k zhoršovaniu konkurencie schopnosti, tak výsledok bol taký, že sa dostali do problémov a rád by som si vypočul vaše návrhy k tomu, ako by sa v budúcnosti mohol tento problém riešiť. Myslím si, že budeme pokračovať tak, že vždy si vypočujeme niekoľko otázok naraz a potom príde sumárna odpoveď. Takže nech sa páči, ďalší záujemca. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, ďakujem, pán podpredseda, za túto kompletnú prezentáciu. Mám dve presné otázky. Poprvé, rokovania, ktoré prebiehajú tento týždeň medzi ECB, Medzinárodným menovým fondom a zónou euro a Gréckom. E, chcela by som vám povedať, že ten, toto stretnutie chce vytvoriť mechanizmus podpory. Aká je, pod, aká je pozícia ECB e, pri týchto e, rokovaniach a akú konkrétnu úlohu môže ECB mať v tomto mechanizme? Druhá otázka všeobecnejšia, pokiaľ ide o rozpočtové problémy zóny euro. A pokiaľ ide o závery, ktoré ste predniesli, a síce, že 13 krajín zóny euro má rozpočtové problémy, spomenuli ste konkrétne Grécko, uviedli ste opatrenia, ktoré boli prijaté zo strany gréckých úradov, rovnako ste povedali, že to bolo ambiciozne, ale potrebné, ale zdôraznili ste, že napriek týmto opatreniam, sa tie problémy na trhu nielenže pokračujú, ale sa aj zvýraznili. Ako vy vnímate e, tento tlak, koncentrovaný tlak trhov? Nazdávate sa, že je to v dôsledku nedôvery alebo nedostatku dôvery trhov vzhľadom na oznámené opatrenia, ktoré boli zavedené v Grécku? Myslíte si, že tento tlak má za cieľ a sústreďuje sa len na Grécko, alebo sa to týka celej zóny euro? Pretože je možné, vážený pán e, viceprezident, respektíve existujú prostriedky, ktoré chcete použiť na podporu politiky ECB, e, lebo lebo vieme, že banka nemôže dať priamo peniaze krajinám, ale iba komerčným bankám, pretože tam je potom nebezpečenstvo ešte väčšieho nárastu tohto tlaku. Yes, uh, ďakujem. Pán Papademos, ďakujem za vašu prezentáciu, aj za to, že ste prišli. My ako zelení si naozaj vážime nezávislosť. Tu som nezávislosť Európskej centrálnej banky. Ale radi by sme videli tú istú úroveň nezávislosť politikov pri rozhodovaní o akciách. A hovoril som to v tomto výbore už pomerne často, a síce, že vždy, keď ECB zdôrazňuje potrebu fiskálnej konsolidácie len jedným spôsobom, a to je riešenie videokovej stránky, tak je to to je politické rozhodnutie, ktoré robíte, to je niečo, čo je mimo vášho mandátu. My máme spoločne rozhodnúť o tom, ako rozhodneme o fiskálnom zdraví. My súhlasíme s vami v tom, že nie je zdravé mať veľké deficity, ale o tom, ako sa to dosiahne, že či sa zvýši príjem alebo znižia náklady, to nie je vaša, váš biznis, to je náš biznis a my sme za to zodpovední našim voličom Veľkosť verejného sektora v e, ekonomike nie je ukazovateľom efektívnosti tejto ekonomiky. Pozrite si zdravotníctvo. Najhorš... E, zdravotníctvo je aj otázka súkromného sektora. Zistili sme, že v Európe je 12 len v zdravotníctve, verejnom zdravotníctve, takže ja chcem a vyzývam vás, ak chcete, aby ECB bola nezávislá, tak e, rešpektujte nezávislosť politikov, ktorí rozhodujú o tom, ako sa budú úspory dosiahovať. Myslím, že sme tu nazhromaždili niekoľko šťavnatých otázok, takže možno by bolo dobre začať s prvým kolom odpovedí. Potom máme ešte štyroch ďalších poslancov, ktorí budú odpovedať na tieto otázky, e, ktorí položia svoje otázky. Takže prejdem týmito otázky, ktoré niektoré navzájom súvisia. Prvá otázka, ktorá tu zaznela, je otázka krízy a jej ďalšieho priebehu alebo toho, či sa ďalej prehlbuje a či obsahuje také rizika, že by mohlo dojsť e, k druhému kolu bankovej krízy. Ja môžem povedať, že my takýto vývoj neočakávame, i keď je jasné, že bankovníctvo v, Euro v eurozóne a v Európe sa stále prispôsobuje prebieha ďalej proces leveragingu, i keď vidíme e, príznaky jeho slabnutia. A nemôžeme vylúčiť, že v nadchádzajúcich rokoch v dôsledku skromnejšej ekonomickej aktivity dojde k poklesu pôžičiek alebo k nárastu úrokov na pôžičky a môže to viesť k ďalšiemu negatívnemu vplyvu a, na a vzťahu medzi reálnou ekonomikou a finančným sektorom. Samozrejme, že si uvedomujeme tieto rizika, ako aj udr- otázku udržateľnosti, fiskálnej stability. A to všetko chápeme aj ako možnosť ďalšieho zvyšovania rizika. Ale mm, ja si myslím, že sme krízu prekonali eh, v bankovom sektore a očakávaná ekonomická obnova, i keď mierna, pomôže podporiť pozitívny vývoj. niektorí hovoria, že, že program fiskálnej konsolidácie, ktorý chce znížiť rozpočtový deficit pod 3 z vysokej úrovne v krátkom čase môže obsahovať v sebe riziko e, ekonomickej depresie. Ja chcem povedať, že nemali by sme automaticky prísť k záveru, že fiskálna konsolidácia, najmä počas niekoľkých rokov, by mala negatívne dopady na ekonomickú výkonnosť a rast. Naopak, Myslím si, že je to naopak. Je dôležité rozlišovať medzi krátkodobými dočasnými účinkami, ktoré môžu byť negatívne z hľadiska fiskálnej konsolidácie na ekonomickú aktivitu, s tým trvalým pozitívnym účinkom na ekonomickú aktivitu, ktorý je, očakávame a treba očakávať. A to je ten dôvod, prečo fiškálna konsolidácia a udržateľnosť verejných financií sa považuje za základný politický cieľ pretože ak by sa to neurobilo, tak potom nevyhnutne dopad na úrokové miery a vytlačanie súkromného sektora by malo ešte negatívnejšie dopady na primárne ekonomické aktivity. Takže cieľom zdravých verejných financí a udržateľných e, e, verejných financí je podporovať rast dlhodobého hľadiska. A ja si myslím, že v krajinách, ktoré robia krátkej dobe veľmi výrazné fiskálne úpravy, z dlhodobého hľadiska zažijú úspechy e, a prínosy z týchto fiskálnych úprav. Bude to nižšia cena financí na konci a budú k dispozícii zdroje na podporu súkromného hospodárstva. Tiež by som tu chcel povedať, že tak ako pokračuje fiškálna konsolidácia, dojde aj k, lepši, k zlepšeniu dôvery, ktorá bola tak ťažko postihnutá v Grécku a v iných krajinách. A súčasne, tým sa dostávam k vašej tretej otázke, fiškálne prispôsobenie sa kombinuje so štrukturálnymi reformami, ktoré pomáhajú zvyšovať produktivitu ekonomiky a zvyšujú jej medzinárodnú konkurencieschopnosť. A takto by sme vytvorili ďalší kanál cez ktorý možno podporiť hospodárskú činnosť. Súhlasím s tým, že v uplynulých rokoch ekonomický dohľad v eurozóne a vo všeobecnosti aj v Európskej únii nebol primeraný nielen z hľadiska posilňovania fiškálnej disciplíny, tej potrebnej fiškálnej disciplíny, najmä v dobrých časoch, pretože to sú časy, keď Treba vybudovať fiskálne nárazníky pre problémové obdobia, ktoré nastanú počas obdobia recesie, ale ekonomický dohľad nebol ani veľmi účinný. Nie tak z hľadiska monitorovania. Monitorovanie sa robilo, ale z hľadiska vyhodnocovania dôsledkov zvyšovania rozdielov v konkurencieschopnosti a finančnej nerovnováhe a bilanciách, ktoré mali dopad na ekonomiky krajín trpiacich zníženou konkurencioschopnosťou, ako aj na súdržnosť eurozóny. Takže, keď sa pozrieme dopredu, a už som o tom troška aj hovoril v úvode, tak vidíme pred sebou na jednej strane posilnenie e, paktu stability a rastu a inštitucionálneho rámca, ktorý pomôže zabrániť nasromažďovaniu fiskálnych nerovnovách a súčasne vidíme aj rozšírenie ekonomického dohľadu, ktorý by mal e, sledovať, monitorovať rozchádzajúci sa divergentný vývoj, ale súčasne prispieť aj k vytvoreniu opatrenia krokov na obnovu konkurencieschopnosti a súdržnosti eurozóny. A ako som povedal, môžeme očakávať, že pracovná skupina príde s takýmito návrhmi. Teraz, pokiaľ ide o ECB, my by sme mali byť partnermi Európskej komisii, ako aj Medzinárodného menového fondu a prispejeme k príprave tohto programu spolu s greckými úradmi a orgánmi a táto práca by mala byť dokončená ešte skôr, než sa príjme akékoľvek rozhodnutie v súvislosti aktivácie mechanizmu finančnej pomoci podpory. A náš vlastný príspevok bude klásť dôraz na také veci, ktoré súvisia s fiskálnymi úpravami, čo je jadrom programu, ale súčasne, a tu sa vraciam k predchádzajúcej otázke s reformami, ktoré pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť gréckej ekonomiky. A ešte možno jedna všeobecná všeobecná vec, ktorú by som tu chcel povedať, a prezident to niekoľkokrát zdôraznil, je veľmi dôležité v ekonomikách eurozóny, aby národné ekonomické, hospodárske politiky, fiskálne politiky, trhu práce a štrukturálne reformy boli vytvárané takým spôsobom, aj realizované takým spôsobom, ktorý je konzistentný s cieľmi ECB a jedno, jedinej jednotnej menovej politiky To je skutočne tá základná hodnota, referenčná hodnota pre vytváranie a vykonávanie národných politik, pretože z dlhodobého hľadiska nemôžeme vidieť, že by národná inflačná miera sa mohla systematicky výrazne odlišovať od dvojpercentnej inflácie. A to je napríklad to usmernenie, ktoré by mohlo pomôcť viesť usmer, e, politiku vo fiškálnej oblasti, ako aj na trhu práce praktické zapojenie ECB sa týka len toho, že my by sme vystupovali ako agent, ktorý môže napomáhať platbu, ale ECB neposkytne peniaze, ako sme už niekoľkokrát povedali. My nezohrávame inú úlohu v tomto procese. Aha, teraz som počul, že tu máme tímovú, e, časovú krízu, takže ešte k tlaku e, na trhu a ich e, a reakcii trhu ja si myslím, že to základná obava bola obava z fiskálnej udržateľnosti, ako aj obava, že či je krajina schopná refinancovať svoj dlh z krátkodobého hľadiska. Sú tu mnohé ďalšie faktory a neistoty, ktoré zohrávajú úlohu, ale teraz sa musíme pozerať dopredu a snažiť sa e, realizovať tento program, ktorý sa pripravil úspešne a na čas. E, tej otázke že dôraz sa kladie veľmi často na výdavkovú stránku, tak chcel by som odpovedať takto. Súhlasím s tým, že veľkosť verejného sektora nie je nevyhnutne ukazovateľom jeho efektívnosti, ale veľmi často je. Takže keď si pozrieme skúsenosti krajín v priebehu viacerých rokov a súhlasím, že to nie je tak automaticky a sú príklady krajín, ktoré e, skombinovali E, verejný sektor a spravili z neho efektívny sektor. V mnohých prípadoch máme veľmi zlé skúsenosti ale my hovoríme veci, ktoré nechápeme politicky, pretože to, čo hovoríme, a to som povedal v mojom úvodnom príhovore, že keď sa zameriavame na výdavkovú stránku, tak je to dôležité, pretože skúsenosti ukazujú, že toto je ten najefektívnejší spôsob na základe dôkazov, ktoré máme, ktoré nám umožní, ktorý nám ukožní dosiahnuť e, trvalejšiu permanentnú, ne, e, permanentné zníženie. A je to samozrejme zodpovednosť hospodárskych orgánov, ale my poukazujeme len na to, že je to taká skúsenosť a ja to nevykladám ako, opo- ako politické vyhlásenie, ale ako vyhlásenie, ktoré poukazuje na historickú skúsenosť. Ďakujem. <clears throat> Ako obvykle máme opäť problém s časom, práve preto, že sa pýtame otázky, ktoré potrebujú. Lebo tieto otázky si vyžadujú odpovede, máme tu ďalších 6 žiadostí o rečnícky čas. Bohužiaľ nemôžem dať slovo už nikomu inému a obávam sa, že teoreticky nám zostávajú iba 4 minúty, takže budeme musieť tento blok nadstaviť o 15 minút. Bohužiaľ, na začiatku našej schôdze tu nebolo dosť poslancov. Prosím vás, položte len jednu otázku a stručne. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka. E, vážený pán Papadimos, e, som veľmi rád, že ste medzi nás prišli. Chcem vám poďakovať za to, že ste sem prišli, že ste nám urobili túto zaujímavú prezentáciu. Moja otázka sa týka samozrejme otázok súvisiacich s Gréckom, ale vaša odpoveď nebude odpoveďou Gréka, ale podpredsedu ECB. Prvá otázka. Aké sú podľa vás možnosti účasti ECB a Medzinárodného menového fondu na, e, na eurozóne? Znepokojujú vás tieto e, možnosti a vy, Centrálna banka, si myslí, že je tu niečo ešte také spektakulárnejšie a dramatickejšie, čo sa môže stať v prípade, že e, tá istá procedúra sa bude aplikovať na Portugalsko a iné krajiny? E, ak Medzinárodný menový fond e, bude vyžadovať nové pravidla, lebo sa bude nazdávať, že program rozpočtového ozdravenia mu nevyhovuje, aký bude potom postoj ECB v tejto situácii. Ďakujem. Musím vás, kolegovia, poprosiť, aby ste boli struční, lebo inak nedostanete odpovedia. Nebude to spravodlivé, aby sme pánovi Pafadimosovi nechali 3 minúty na zodpovedanie 20 otázok. Nech sa páči ďalšie. Iba veľmi stručne. Keď si čítam vašu výročnú správu, tak by som rád povedal, že otázka internej nerovnováhy a rozdielov medzi členskými krajinami nie je dostatočne vo vašej správe e, rozpracovaná. Veľmi dobre je tam vypracovaná otázka verejných financií, ale pokiaľ ide o menovú politiku a jej dopady, tak správa je, tak povediac, slabá. Okrem toho, to nie je otázka, ale poznámka, a síce, Po návšteve v ECB e, sme veľmi znepokojení otázkou odborových práv vo vašej inštitúcii a myslím si, že by sme sa mali riadiť medzinárodnými normami aj v oblasti zaobchádzania s vlastnými zamestnancami. Tam treba niečo zmeniť. Teraz skončím. Ďakujem. To bola presne minúta. Catherine Seimer. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, Ďakujem pekne aj pánovi Papademovi Chcela som len položiť veľmi rýchlu otázku ohľadom toho, aké sú tie kľúčové lekcie, ktoré sme sa mohli naučiť z gréckej krízy. A e, pozerám sa na stranu 158 vo vašej výročnej správe. Ako viacerí komentátori už hovoria, spomínajú skutočnosť, že Portugalsko rovnako sa nachádza vo veľmi znepokojivej situácii, znepokojivej situácii. Na strane 158 ehm, tu hovoríme o Portugalsku, o tom, čo je vysoké riziko pre udržanie verejných financií. A tu e, sa Portugalsko ocitá v kategórii strednodobého rizika spoločne s Belgickom, Francúzskom, Luxemburgom, Rakúskom, e, ktoré krajinami, ktoré sú v eurozóne. moja obava je taká, že keď sa nenaučíme, nepoučíme z tých lekcií, ktoré nám dala grécka kríza, nechcem sa ani predvídať, čo sa môže stať v budúcnosti. No a a na záver chcem sa spýtať, ako keďže ste fungovali eh, v rade eh, pomerne dlho, kto vás nahradí do budúcnosti. Ďakujem pekne. Tento výbor už schválil náhradu, ktorým eh, bude pán Viktor Konstantiu. Ďalší rečník je Edev Bullman. Nech sa páči. Herr Papademos, im Namen Papademus v mene socialistov a demokratov tu vo výbore. Ďakujem veľmi pekne za posledné roky vašej činnosti aj za komunikáciu s našim parlamentom. Sme teraz v zložitej situácii. Trpí nielen Grécko, ale aj mnohí ďalší. Komisia hovorí, že potrebujeme európsky mechanizmus, potom to Irene nazvala európskou facilitou, ktorá zaruší že budeme mať financovanie členských štátov bez špekulácií. Pán Papademos, mňa naozaj zaujíma, aká je vaša pozícia, aké je vaše stanovisko k tomuto návrhu. A keďže je toto vaše posledné rokovanie s nami, vôbec by mi nevadilo, keby ste sa tu osobne vyjadrili svoj osobný názor a nedržali sa len, na oso- nedržali sa len oficiálnej verzie vašej banky. Ďakujem.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 don't go quite so fast. Keby si mohla troška pomalšie hovoriť. Moja prvá otázka sa týka reformy dohľadu. Spomenuli ste, že je veľmi dôležité reformovať dohľad, systém reformovať a že by bolo dobré, keby to mohlo nastúpiť do účinnosti, vstúpiť do účinnosti 1. januára v EP hovoríme stále viac o európskom riešení, najmä pre banky, ktoré vykonávajú cezhraničnú činnosť. A my by sme chceli európsky dohľad pre tieto banky. A v, e v rade ECOFIN alebo v návrhu Európskej komisii sa ďalej hovorí o národnom dohľade s európskymi prvkami. Európsky parlament by da- by navrhol európske riešenie a rada a komisia ale nie sú také ambiciozne. Čo si o tom myslíte? Stručná otázka ďalšia. V, v riadiacom výbore CB by bolo veľmi dôležité, keby tam boli zastúpené aj nie európske štáty. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, pokúsime sa odpovedať na tieto otázky tak rýchlo, ako sa len dá. Pán Viceprezident, máte slovo, nech sa páči. Čo sa týka angažovania Medzinárodného menového fondu, Medzinárodný menový fond sa vždy chcel zapájať do poskytovania technickej expertízy a podpory. Rozhodnutie bolo prijaté a síce, že v prípade aktivácie E, mechanizmu finančnej e, pomoci krajiny eurozóny a MMF a budú prispievať spoločne. A som presvedčený, že to je naozaj realizovateľné riešenie. No a čo je veľmi dôležité, je, aby tento program, ktorý je v súčasnosti pripravovaný, ako som už povedal skôr, aby tento program bol ukončený vo včasnom v, rýchle, v rýchlom čase a zároveň aby riešil kľúčové problémy gréckých štruktúrálnych, um, ehm, gréckých, gréckých štruktúrálnych chýb v rozpočte. No a nemyslím si, že to bude riešiť krátkodobé e, riešenie, ale myslím si, že e, v priebehu rokovaní sa podarí efektívne riešiť tie celkové problémy a podarí sa nám dosiahnuť efektívnu dohodu. Som presvedčený, že všetky angažované inštitúcie, rovnako ako aj grécka vláda, majú spoločný cieľ. Som presvedčený, že naša správa dostatočne zdôrazňuje vnútorné nerovnováhy v rámci hospodárstva eurozóny, ale aj v prezentáciách a vo vypočutiach predsedu a na ďalších fórach dôležitosť blízkeho monitorovania nerovnováh a zároveň divergencií v konkurencieschopnosti je téma, ktorú sme výrazne zdôrazňovali počas posledných rokov. A čo sa týka odborov, tak dovolte mi povedať, že počas posledných rokov tak pozície odborov v rámci e, Európskej centrálnej banky boli posilnené. E, poprvýkrát sme vlastne prijali medzi seba zastupcu Unii, Unii e, odborov len nedávno. Kľúčové problémy gréckej krízy musia byť lekcie pre všetkých. Predovšetkým sa z nich musí poučiť Grécko predovšetkým tam verejnosť, aj orgány štátnej správy si musia veľmi dobre uvedomiť potrebu potrebu dosiahnutia udržateľných a zdravých verejných financií a zároveň si musia plne uvedomiť potrebu reforiem, tak aby sa hospodárstvo stalo efektívnejším. Podobné problémy, ale na, menš- na nižšej úrovni, eh, sa vyskytujú aj v iných krajinách. Niektoré majú pred sebou viac práce v oblasti fiskálnej politiky, niektoré iné eh, budú musieť napredovať najmä v tom, aby zlepšili svoju konkurencieschopnosť. A som presvedčený, že nedávne skúsenosti a nedávne udalosti Ehm, boli, ako už povedali viacerí, eh, takým budičkom. A tento budiček by mal eh, motivovať k ďalším zásahom do politiky, k ďalším eh, reformám, tak aby sme dokázali efektívnejšie hospodáriť a zároveň aby sme zaviedli fiskálne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné. Takže to naozaj bude mať aj vedlejší dosah, vedlejší dopad na ďalšie hospodárstva, nielen na Grécko, na iné krajiny, ktoré čelia možno podobným problémom. tá e, európska e, ten európsky rozmer, ktorý ste popísali, je naozaj veľmi ambiciózny a veľký projekt a veľa závisí od toho, ako bude tento projekt definovaný, aké budeme mať aspekty vyjadrujem svoj osobný názor. A možno to je názor banky, že predovšetkým e, to, čo by sme mali spraviť v bezprostrednej budúcnosti, je to, že by sme mali posilniť existujúci inštitucionálny rámec a mali by sme ho doplniť. Mali by sme posilniť pakt stability a rastu, ale zároveň by sme mali doplniť aj dohľad, tak aby sme prostredníctvom tohto posilnenia a rozšírenia dohľadu bránili v tom, aby sa opakovala kríza. A myslím si, že prevencia je v tomto smere naozaj veľmi dôležité. Mali by sme zdôrazňovať prevenciu. A to možno možno radšej, než zavádzať mechanizmy, ktoré nám pomôžu riešiť situáciu krízy, keď k nej dôjde. Ten konkrétny mechanizmus, ktorý by mal byť, e, mal byť vybratý, si vyžaduje veľmi dobré e, uvažovanie, veľmi pozorné rozhodnutie, pretože musí to byť v súlade so zmluvou, e, ktorá má predovšetkým ustanovenia ohľadom žiadneho nesplácania štátneho bankrotu a zároveň to musí musí byť konzistentné s princípom vyhýbania sa morálnemu hazardu a ak to bude vytýčené, tak to musí byť aj efektívny mechanizmus, ktorý na jednej strane bude pomáhať eh, čeliť kríze, ale na druhej strane eh, to bude podporovať úpravy, ktoré takýmto spôsobom prispejú k tomu, aby sme sa do budúcnosti vyhli ďalším možným krízam. No a posledné dva body, ktoré eh, boli spomenuté ohľadom reformy dohľadu. Áno, veľmi si e, vážime tú pozíciu, ktorý, ktorú má Európsky parlament a aj tento výbor v tejto téme, ale sme presvedčení v súčasnosti, že návrh komisie ktorý sa týka predovšetkým ehm, toho ehm, toho obozretného piliera, makro obo, piliera na makroúrovni, kde musíme byť obozretní, um, si vyžaduje predovšetkým angažovanie národných orgánov. Ale v každom prípade reforma v oblasti uh, obozretnej, obozretnej správy financií si zároveň aj vyžaduje uh, posilnenie koordinácie a spolupráce pri vykonávaní dohľadu, ale zároveň si vyžaduje aj uh, posilnenie spolupráce v oblasti riadenia a uh, prípadného riešenia budúcich kríz. Myslím, že už som takisto vyčerpal svoj čas aj vašu trpezlivosť. Ďakujem veľmi pekne som si istá, že by sme vás tu mohli mať počas celého stretnutia, eh, počas celého dopoludnia, keď zasadá náš výbor, ale bohužiaľ máme tu veľmi veľa bodov na programe, vrátanie balíčka o dohľade a niekoľkých hlasovaní. Ale keďže to je naozaj posledný krát, keď ste tu medzi nami, chcem vám ešte raz poďakovať. Chcem vám poďakovať za vaše úsilie počas eh, posledných rokov a zároveň aj ďakujeme za to, ako ste, ako ste odvážne odpovedali na naše otázky ehm, v tom možno nespravodlivo krátkom čase. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a želám vám všetko dobré do budúcnosti. Ďakujem pekne ešte raz aj ja. Veľmi pekne, si, veľmi pekne ďakujem a vážim si, že som mohol vystúpiť pred vašim výborom, hovorí pán Papademos. Dobre, vážení kolegovia, poďme hlasovať. Dám vám ešte pár minút, aby ste sa mohli reorganizovať, aby ste si mohli pripraviť hlasovacie zoznamy a tak ďalej. A zároveň, aby som mohla možno odprevadiť nášho hostia. My colleagues, I hope you've all got voting cards in case something gets close. Uh, dobre, vážení kolegovia, myslím si, že najvyššie čas, aby sme pokračovali, pretože už to naozaj uh, horí. Right, with the hammer? Okay. the way to... Okay, members. Um... Vážení pani poslanci, pani poslankyne, ak by sme mohli začať, myslím, že to nebude príliš kontroverzné. Ok- otvárame okná, teraz ťahujeme žalúzie. Boli spustené práve kvôli tomu, že tu e, prebiehal videoprenos, kým tu bol viceprezident Európskej centrálnej banky. Svetlo zvonka nám to komplikovalo, takže teraz tu už máme prirodzené svetlo zvonka, aby to osvetlilo naše demokratické rozhodovacie procesy. Myslím si, že to prvé hlasovanie, ktoré nás čaká, je hlasovanie o bode 10 na programe rokovania. Je to nariadenie o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá. Bolo mi povedané, že môžeme hlasovať en blok, pokiaľ tomu niekto nenamieta. Zdá sa, že tomu tak nie je. A v tom prípade budeme môcť hlasovať en blok o celom pôvodnom texte a aj o otázke 5a v novej podobe, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, dobre je to schválené. Ideme hlasovať o texte v pozmenenej verzii, kto je za, proti, zdržali sa. Dobre, zdá sa, že to prešlo. Poďme na bod 11, na bod 11 ktorým je návrh uznesenia ohľadom skupinovej výnimke pre motorové vozidlá z nariadenia. Máme tu niekoľko kompromisov, pevne verím, že to nebude príliš zložité. Najprv je to pozmeňujúci návrh 1, od e, skupiny SN, SAD, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené, čo znamená, že teraz môžeme prejsť na kompromis A, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Dobre, môžeme teraz prejsť na odsek 3 pôvodného textu, kto je za, proti, zdržali sa, Dobre, je to schválené. Odsek 4 od socialistov a demokrat proti. Zdržali sa. Je to schválené. Dobre, teraz môžeme prejsť na kompromis B. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Poďme ďalej na kompromis C. Dobre, je to vyčlenené, hovorí sa to, že máme ísť rovno k odseku 6. E, v každom prípade pôvodne znenie odseku 6 to je za, proti, zdržali sa. Dobre, takže to je schválené. Teraz pôjdeme k, k šestke. Máme tu menší problém s tým, čo je vyznačené šedým. Takže 6 e, nová verzia od DPP, e kto je za, proti, zdržali sa, dobre to schválené. No a teraz konečne môžeme ísť k kompromisu C, kto je za, proti, zdržali sa a je to schválené. Dobre, môžeme prejsť na kompromis D, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Teraz môžeme ísť na kompromis E, časť A, kto je za, Kompromis E, časť A. Kto je za? Proti? Budeme to asi overovať. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie k tomuto bodu. Okrem pani Luling hlasovali všetci. Kto ďalší má problémy s hlasovaním, okrem pani Lulingovej? Ja mám pocit, že sme už hlasovali. Dobre, otvorené hlasovanie. Takže otvoreme, otvárame hlasovanie. Ukončujeme hlasovanie. Move, move to the next seat. Okay, you're okay now. Okay, now the vote is closed. Teraz ukončujeme hlasovanie. Aha, takže máme tu o jedného poslanca viac u socialistov, ktorý hlasoval. Nikdy nás nie je dosť, pani predsednička. Takže ukončujeme hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Dobre. Tým, že to je zamietnuté, môžeme prejsť na kompromis E, časť e, B. Kto je za? Nikto nehlasuje. Musíte zvihnúť ruku. Nebudem počítať len koordinátorov. Kto je proti? Zdržali sa. Som presvedčená, že to prešlo. Poďme na kompromis E. Chcete naozaj overovať toto hlasovanie elektronicky? Nie. Dobre, kompromis E, časť C. Kto je za? Zdržali sa. Dobre, takže to je schválené. Ideme teraz na 7D. 7D, kto je za? Je to pozmeňujúci návrh EPP, tak možno by ste mohli hlasovať. Kto je za? budem počítať ruky, ktoré sú dvihnuté a prestanete vyhrávať hlasovanie. Takže Jean-Claude, dokážeš presvedčiť svoju skupinu, aby hlasovala? 7D. Kto je za? All those in favor. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Kompromis F, časť A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Kompromis F, časť B. Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Dobre, teraz môžeme prejsť na osmičku od GUE 8D, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis G, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 8, oh, kompromis H, pardon, e, časť A, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis H, časť B, kto je za, to je rozdielne hlasovanie. Čiže máme to rozdielne hlasovanie v troch častiach. Takže prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to bolo schválené, overíme si to, takže otvárame hlasovanie o prvej časti kompromisu H. Right, the vote is closed. Ukončujem hlasovanie. Áno, a je to schválené. Teraz môžeme prejsť na druhú časť. Tí, ktorí sú za, prosím, hlasujte. Druhá časť, kto je za. To je tá druhá prvá časť. Druhá prvá časť, takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím si, že to bolo schválené rovnako väčšinou ako predtým. No a tretia, prvá časť. Môžeme si to overiť, ak chcete. Otvárame hlasovanie k tej druhej časti. Hlasovali ste už? Ukončíme hlasovanie. A je to schválené veľkou väčšinou. Dobre, a teraz budeme mať hlasovanie o tretej časti. Kto je za? Tretia prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Podľa mňa to je tiež schválne. Overíme si to ešte raz, keď sme overovali tie predchádzajúce. Otváram hlasovanie. And as everybody voted, the vote's closed. Ukončujem hlasovanie. A je to schválené. Dobre. Poďme k kompromisu I. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A je to schválené. Dobre, teraz môžeme prejsť e, k bodu 9c. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A je to schválené. 9d. Kto je za? proti, zdržali sa a je to schválené. Kompromis J, kto je za, časť A, proti, zdržali sa, schválené. Kto je, to ideme hlasovať za kompromis J, aha. Ideme hlasovať za Takže časť eh, kompromisu je B odpadá a a teraz ideme k bodu 12 e, od socialistov a demokratov. To je za, proti, zdržali sa a je to schválené. Tak odsek 13 za, proti. Ideme k oceku 13. Kto je všetko za? Proti, zdržali sa, je to schválené. Dobre, takže môžeme teraz prejsť eh, k unblock, budeme hlasovať o úvodných ustanoveniach, eh, kto je za, proti, zdržali sa, sú všetky schválené. Hlasujeme vlastne, teraz zistíme, kam sme sa dostali. Dobre, takže ideme k novému úvodnému ustanoveniu A od EPP. Kto je za? Proti zdržali sa a je to schválené. A tieto ostatné? Dobre, úvodné ustanovenie A, pôvodná verzia pra, za, proti, zdržali sa schválené, B, za, proti, zdržali sa schválené, nové ustanovenie C za, proti, zdržali sa schválené, dobre, D za, proti, zdržali sa schválené, E za, proti, zdržali sa schválené, F za, proti, zdržali sa schválené, G za, proti, zdržali sa schválené, nové, e, nové háčko za, proti, zdržali sa, schválené, kompromis K, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, um, úvodné ustanovenie je, za, proti, zdržali sa, schválené, K, za, proti, zdržali sa, schválené, nové e, úvodné ustanovenie L, od EPP za. Jean-Paul, ste za. Proti zdržali sa schválené. Mm, dobré L od SND, ktoré je kompatibilné za, proti zdržali sa schválené. Dobre, takže úvodné, tá pôvodná verzia e, sa ruší, nové L od EPP, kto je za, proti, zdržali sa schválené, LB, od ECR za, proti. Môžeme si to overiť, overíme si to, lebo neviem presne jasne, čo sa deje, takže LB, nové úvodné ustanovenie od ECR. Je to mierne metúce, ale myslím si, že to už chápem. Hlasovali ste všetci? Uzatváram hlasovanie. Dobre, a je to schválené. Úvodné ustanovenie M od GUE, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. E, úvodné ustanovenie M od SND, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A nové úvodné ustanovenie MA, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Chcem som overiť, či sme o všetkom hlasovali, takže teraz by som chcela hlasovať o pozmenenej verzii celého textu, kto je za, proti, zdržali sa. A je to schválené. Gratulujeme niekomu. Myslím si, že asi najväčšia časť práce bola urobená sekretariátom pracovali ste naozaj veľmi tvrdo na tom, aby ste tieto veci dali dohromady, takže teraz vám e, chcem poďakovať a prechádzame k hlasovaniu o bode 12. OK. right. I have to read out the, the chair's notes here, I'm told. Musím si prečítať poznámky predsedničky, v tomto bude mi, jeho, mi je pripomínané, takže zdá sa, že došlo k možnému oddialeniu hlasovania o tomto bode v pléne, pretože konferencia predsedov sa dohodla 22. apríla, že posunie rozhodovanie o e, týchto e, o usmerneniach v oblasti zamestnanosti a hospodárskej správy na ďalšie obdobie. Dôvodom konferencie predsedov je ten, že rada jednoducho nedáva parlamentu dosť času na to, aby dokázala reagovať a to sa najmä týka výboru pre zamestnanosť, kde je aj povinnosť počkať na stanovisko od parlamentu. Ale rovnako to ovplyvňuje aj nás, takže budeme e, diskutovať dnes, neskôr počas dňa na stretnutí koordinátorov, akým spôsobom budeme napredovať v tejto téme, či budeme o tom hlasovať už budúci týždeň, alebo e, či, e, budeme, či to budeme robiť po oznámení po ďalšom oznámení od Oliho Réna. Takže aspoň zatiaľ sa, to, sa tomu nebudeme venovať a budeme sa venovať len tej ústnej otázke. Takže nestáte sa to z programu, zostane to na programe, je to len požiadavka zo strany konferencie predsedov, ktorí sa snažia zistiť, kde sa presne nachádzame a čo potrebujeme spraviť a podáme o tom informáciu. Dobre, ale nejakým spôsobom to neovplyvňuje to, či tieto rozhodnutia budeme robiť na úrovni výboru. V každom prípade teraz môžeme prejsť ďalej k hlasovaniu odsek 1. Pôvodný text. Kto je za, proti, zdržali sa a je to schválené. Otázka 1, ktorú predložila skupina SND, kto je za, proti, zdržali sa a je to schválené. Otázka 2. Ako, je, e, ako bola predložená SNT, kto je za, proti, zdržali sa a je to schválené. E, otázka 3, pôvodný text, kto je za, proti, zdržali sa a je to schválené. Otázka 4, za, proti, zdržali sa je to schválené. Otázka 5, revidovaná ALDE, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Um, otázka... Aha, to je všetko. To je všetko, ostatné odpadá. Dobre, takže ten pôvodný text odpadol. Budeme hlasovať o e, pozmenenej verzii textu, kto je za, proti, zdržali sa a je to schválené. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým. Dobre, ďalší bod na programe rokovania je ďalšia výmena názorov o pozmenujúcich návrhoch pre ten balíček dohľadu. Myslím si, že vďaka minulým skúsenostiam vieme, že tu máme naozaj obrovské množstvo ľudí, ktorí sa chcú k tejto téme vyjadriť a nie som si istá, či sa nám podarí nájsť dostatok času na to, aby sme dokázali dať priestor každému a zároveň, aby sme aj mali e, dve kola reakcií od všetkých spravodajcov, chcem poprosiť každého, aby bol veľmi stručný. A ak by sme mohli začať, začali by sme krátkými vystúpeniami, e, postupne sa vyjadri každý spravodajca, tak aby sme sa predovšetkým e, sústredili na to, kam sme sa dostali v rámci rokovaní smerom ku kompromisnému pozmenujúcemu návrhu. Chcem len pripomenúť poslancom, že teoreticky, teoreticky sa ešte stále budeme snažiť o tom dohlasovať. Máme tu všetkých spravodajcov, ktorí tu majú byť. Predbehli sme svoje rokovanie o 10 minút skôr, ale ja sa naozaj naozaj nechcem nás pripraviť o 10 minút rokovania, takže mali by sme začať hneď ako môžeme tieto časy, ktoré sú v programe, sú len indikatívne, ako každý asi vie. A práve preto dáme najprv slovo spravodajcovi pre Európsky bankový orgán, pre Európsky orgán pre bankovníctvo. Čím stručnejšie vystúpite, tým lepšia šanca je, že budete môcť reagovať aj e, na konci vystúpenia. Sľubujem, že budem čo najstručnejší najskôr. E, ako predbežné poznámky. Ak je akákoľvek parlamentná správa kolektívnou prácou, táto je ešte oveľa viac kolektívnou, pretože my sa snažíme e, pripraviť neznámu cestu a všetci potrebujeme, aby tieto všetky správy, ktoré sú e, súčasťou balíčka E, sú veľmi dôležité. Chcem preto poďakovať všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom, spravodajcom, autorom stanovisk, iných výborov za, e, za spoluprácu. Hlasovalo sa za, iba dve zdržania boli. Táto práca pokračuje. Dnes budeme mať ďalšiu schôdzu, aby sme sa vyprofilovali pozície jednotlivých spravodajcov a aby boli stanovené pred hlasovaním vo výboroch, po e, hlasovaní vo výboroch, ako aj na plene a na rade. Teraz je dôležité, aby parlament zaujal pevné stanovisko pred rokovaním s radou a teraz je naozaj veľmi ťažké snažiť sa odhadnúť, aké bude, aká bude voľba parlamentu. E, Pripravili sme včera konsolidovaný text, kde sú zhromaždené všetky pozmenujúce návrhy a ja trvám na tom, že to je taká provizorná práca, ktorá sa v priebehu času bude ešte spresňovať a všetci poslanci a poslankyne budú informovaní v reálnom čase o zmenách. Po druhé, pri pozmenujúcich návrhoch a ich príjmaní som bral predchádzajúce E, parlamentné správy od roku 2000 až po posledné, napríklad Elizy Ferreira o e, riadení krízy. Po druhé, so všetkými spravodajcami a ja samo, samotný som vychádzal z textu komisie a nie z textu rady. Text e, rady veľmi dobre hodnotili koordinátori hlavných skupín, povedali, že to bol E, nepriateľný e, text z hľadiska ambícií parlamentu. E, parlamentná správa vychádza z troch princípov. Vzhľadom na tému, ktorá je témou vnútorného trhu, je potrebné skoncovať s normatívnou fragmentáciou a je potrebné, aby sme mali lepší dohľad a aby sme sa vyhli rizikám, ktoré by ohrozili daňových poplatníkov, tak aby v budúcnosti dôsledky krízy nedopadali na plecia daňových poplatníkov. Preto tu máme mnoho nových prvkov, veľa pozmenujúcich návrhov, ktoré formulovali rozličné skupiny a všetky hovoria, že to sú verejné hodnoty a treba ich garantovať v parlamente, rovnako ako stabilitu, transparentnosť a ochranu toto všetko vysvetľuje, že musíme vyvíjať veľké úsilie v oblasti dohľadu, tak, aby sa, lebo nemôžeme očakávať, že trhy sa budú regulovať sami od seba. Vzhľadom na rozdiely medzi textami komisie a rady, e, normatívny rozvoj v texte komisie sa hovorí o technických štandardoch a neberie do úvahy e, ustanovenia Lisabonskej zmluvy v súlade so správodajcami, kolega Sanchez Presedo a Balc, e, sme, tam sme rozdelili tieto normy do dvoch kategórií, teda e, dodatočný rozvoj tých hlavných noriem v súlade s článkom 290 zmluvy o EÚ. E, druhou novinkou je, že sme vytvorili e, silnejšiu autoritu, ako nám navrhovala komisia, lebo takéto normy by mohla e, upraviť len komisia, len v prípade, že by teda sa nepoznal princíp proporcionality alebo základných noriem. Aby sme toto vykompenzovali, e, tak sme dali oveľa e, väčšiu úlohu Európskemu parlamentu v porovnaní s tým, čo predpokladala komisia. A teda parlament musí byť informovaný o všetkých návrhoch, ktoré padnú tak, aby komisia, keď sa rozhodne alebo nie pre nejaké riešenie, tak parlament bude mať právo námietky, tak ako je to normou a tradíciou a bude sa to môcť odvolať tak, aby komisia nezneužívala svoju právomoc. Po štvrté, je tu veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré žiadajú väčšiu e, participáciu zúčastnených stránok na bankových kreditoch. Sú to skupiny a takisto sa dožadujú aj dopadových štúdií. Takže uvidíme, aký bude dopad pokiaľ ide o usmernenia, tak tam je hlavný problém, ako dosiahnuť, aby niektoré rozhodnutia, ktoré nemajú normatívny charakter, aby sa stali povinnými normami. E, tá formula, ktorá je v mnohých pozmenujúcich návrhoch a objavila sa aj v konsolidovanom texte, vychádza z troch bodov. Poprvé, posilnenie úhly parlamentu, pokiaľ ide o usmernenia, informácia, ktoré členské štáty nesplnia tieto orientácie a potom zverejnenie neplnenia a analýza opatrení, ktoré môžu byť prijaté v prípade neplnenia usmernení. Máme tu spravodajcov iných správ a teda ja si myslím, že e, v tejto situácii stačí vedieť, že keď nejaká situácia alebo nejaký e, úrad dohľadu na národnej úrovni netrvá naplnení týchto požiadaviek tak, že sa vystavuje väčšiemu riziku a síce kontrole zo strany EÚ. Pokiaľ ide o radu a komisiu, tak o tieto návrhy, tak my sme žiadali, aby tam boli zavedené nejaké opatrenia, ktoré by boli záväzné, aby rozhodnutia dohľadných orgánov mali priamy, e, aby priam, boli priamo účinné a aby sme vlastne prispeli do vývoja e, norm, noriem aj v tých oblastiach, kde dochádza k trans cezhraničnej spolupráci. Teraz tu máme dohľad nad systemickými e, inštitúciami a tam analogicky napríklad, čo platí pre e, jednotlivé európske orgány, tu, patrí, tu platí analogicky. Chcem povedať, že súčasné mechanizmy kontroly nefungujú, treba ich pozmeniť. Zmena je možná len tým, že sa zvýrazne národný rozmer dohľadu, alebo dať potom krajine možnosť zakázať využívania eh, jednotlivých eh, filiálok a že teda budú môcť priamo kontrolovať likviditu týchto inštitúcií. Ako Príklad by som uviedol austrálske banky, ktoré, alebo banky, ktoré robia za austrálskymi bankami. Toto je nepriateľné. Takže odkedy som začal pracovať na správe, tak sa udialo viac vecí. G20 v Pittsburghu žiadalo priebežnú správu o tom, aké riešenia máme na riešenie krízy vypracované to bolo a figuruje v úvodnom ustanovení 4a, kde sa jasne hovorí o finančnom príspevku sektoru e, krízovým oblastiam. V Európe sa po pôvodnej správe stratégii 2020, ktorá formuluje tú istú filozofiu a žiada, aby sektor zaplatil väčšinu E, nákladov na krízu, aby to nedopadlo na plecia e, banku, e, daňových poplatníkov, tak rada takisto hovorí o špecifickom režime, ktorý by tiež išiel v tomto smere. Dnes ráno v ekonomickej tlači sa hovorí, že táto debata prebieha aj v kongrese USA a že chýbajú im tri hlasy na to, aby väčšinovo presadili toto riešenie. Ako pristupujeme k tejto téme? Poprvé v súlade s pôvodnou správou štyroch správodajcov, ktorí vytvorili dobrovoľnú koalíciu, aplikujeme jej logiku a hovoríme o európskom dohľade. Aby sa tento systém udržal efektívny, tak je potrebné využiť do maximálnej eh, miery poznatky národných dohľadných orgánov, a na európskej úrovni potom vlastne túto, tento dohľad môžeme vykonávať len prostredníctvom národných dohľadných orgánov, lebo to garantuje skutočný dohľad nad bankovým systémom a zabráni heterogénnosti a fragmentácii. Aby sme zadefinovali systemické inštitúcie, to sme včera zhromaždili a preto sa to nachádza v konsolidovanej verzii textu. Neviem, ako to bude vo záverečnej verzii. Liberáli navrhnú, navrhujú taký rizikový profil pri kvalifikácii týchto systemických inštitúcií. Samozrejme, to nie je dôležitý objem rizika, ale takisto aj vystavenie sa riziku a vzájomné prepojenie rozličných inštitúcií je tu vytvorená tzv. revízna klauzula a komisia v lehote 6 mesiacov e, od vstupu do platnosti by mala e, vypracovať konkrétne opatrenia, aby sa zadefinoval konkrétny rámec, ale ešte stále teraz nevieme, ako to bude v praxi vyzerať. No a potom tu máme ešte mm, riešenie konfliktov, ktoré vychádza zo správy Elizy Ferreira. Hovorí sa tam o vytvorení istého oddelenia alebo jednotky v bankovom sektore, ktorý bude kompetentný príjmať všetky rozhodnutia od kapitalizácie, pôžičie, garantií, likvidácie a tak ďalej. Rovnako sa tu hovorí o tom, a všetci spravodajcovia e, s tým súhlasili, že sa treba vyhýbať všetkým rizikám a najmä morálnym rizikám. A lebo to by malo byť riešenie, až posledné riešenie. Pokiaľ ide o garančné fondy, tak to je stanovené úrovňou vkladov a rizik. Myslím si, že nemá veľký význam celé to tu rozoberať. Naučili sme sa z holandskej, poučili sme sa z holandskej situácie že vlastne tam dochádza k rozličným situáciám v súvislosti so slobodou obehu. A pokiaľ ide o finančné orgány, tak ich funkcie budú výlučne na základe, určované na základe miery rizika tzv. task force, ktoré budú hodnotiť situáciu jednotlivých orgánov. Pokiaľ ide o hlasovanie, tak som prevzal eh, text kolegyni Skinner a kolegyne Lulingovej. E, bude sa hlasovať e, jednoducho väčšinou a pre normatívne rozhodnutia sa bude vyžadovať hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, teda to sú normy e, ohľadne rozvoja usmernení v tejto oblasti. Pokiaľ ide o záverečnú zodpovednosť, tu máme viacero a rozličných zmien vzhľadom na pôvodný návrh. Veľká väčšina našich poslancov predložila pozmenujúce návrhy, ktoré nevyjadrujú veľkú sympatiu tomu, aby jeden členský štát prijal individuálne rozhodnutie a obrátil sa na dohľadný orgán potom, ako by došlo teda k otvorenému odvolaniu sa. Keď finančný orgán vojde do bankrotu, tak z dlhodobého hľadiska e, treba garantovať, aby nedošlo k nakazeniu ostatných inštitúcií a to nemôže byť vlastne predmetom našej politiky. Preto žiadame jednotlivé členské štáty, aby žiadali prijatie takého riešenia, ktoré by v prípade rozpočtového dopadu takéhoto bankrotu stanovili presné dopady a ako konať a pravidlá konania a takisto, aby sa pri hlasovaní rátalo a aj s takýmito odvolaniami, aby sa tá, tá, tento bankový dohľadný orgán udržal, tak je potrebné hlasovať jednoduchou väčšinou a na to bude potrebné zase na ďalšie operácie bude potrebná kvalifikovaná väčšina na tie normatívne aspekty. No a na záver mám jednu žiadosť, ako som povedal. E, Konsolidovanú e, verziu správy som vám odovzdal. Sú tam návrhy kompromisných riešení. Trvám na tom, že je provizórna a teda sme otvorení rokovaniam a tie budú pokračovať aj dnes na obed a budú pokračovať e, neurčitý čas, až kým si nás pani predsednička nepovolá na hlasovanie. Je možné, že medzi výborom a hlasovaním v pléne môžeme využiť čas na modifikáciu týchto tém. No a keď parlament vyjadrí svoje rozhodnutie, bude dôležité o tom informovať radu. Navrhujem, aby sme teraz um, zaujali pevné a jednotné stanovisko a ako je normou aj tradíciou v mojom správaní v parlamente, som naďalej otvorený všetkým návrhom a všetkým záverom, ktoré chcete navrhnúť. Prosím vás, aby ste ich predložili čo najrýchlejšie, aby som cez víkend mohol pracovať na konsolidovanej verzii. Povedzte mi, či ste spokojní s takouto prácou alebo nie. A potom povedzte, ktoré pozmenujúce návrhy by mohli byť stiahnuté ktoré by mali byť zachované. Samozrejme, budem s vami rád v kontakte a pozrieme sa na to a budeme dbať na to, aby sme nenarušili filozofiu tejto správy. Bolo by škodou, že teraz, keď sme navrhli myšlienky, ktoré ešte predčasom nikto nenavrhoval a dnes ich navrhujú všetci, pripomínam, že aj komisár Barnier na ECOFINE hovoril o fonde záchrany riešení a záchranných riešení, takže Myslím si, že sme v dobrej situácii, panuje tu dohoda v oblasti mnohých tém a myslím si, že to dokážeme skonsolidovať. Ďakujem pani predsedničke všetkým za úsilie, ktoré vynaložili v zmysle zlepšenia tejto správy lebo tu ide o mimoriadne dôležitú tému v tejto situácii, ktorú teraz prežíva EÚ. Ďakujem. Ďakujem. Takže všetci spravodajci za sebou, alebo ich zástupcovia ďalej za e, trhové e, orgány FEN. Ja môžem len zopakovať a pokúsim sa byť stručný. To, čo môj kolega Jose Maria Magajo už povedal. A síce, že máme veľmi dobrú spoluprácu medzi jednotlivými spravodajcami, sekretariatom, tieňovými. A musím povedať, že metodicky je to naozaj výzva, náročná úloha. Sú to tri správy, ktoré sú veľmi k sebe blízke. Nemôžu sa líšiť žiadnym významným spôsobom, pretože ináč by to vyzeralo veľmi smiešne a nekoherentne a súčasne tieto tri správy musia byť pripojené na prácu o ESIB, čo musí byť tiež koherentný rámec. A keď dáte dokopy všetkých tieňových spravodajcov a spravodajcov na jedno stretnutie, tak to sa vám nikdy nepodarí. A pravdepodobne budete mať e, stretnutie, ktoré nebude mať žiaden výstup. Preto je ťažké hovoriť hocikým, kto je do toho zapojený. Ja ako spravodajca pre ESMA samozrejme chcem vedieť, čo e, ľudia pre IBA alebo IOPA si myslia, pretože to navzájom súvisí. Keďže je nemožné s každým podrobne hovoriť, tak máme problém, o, problém týkajúci sa kvality informácií medzi všetkými relevantnými spravodajcami. Preto v diskusii by som vás chcel naozaj vyzvať k tomu, že to, čo chcete vidieť ako zmenu voči návrhu komisie, tak to je jasné. Ale ak nesúhlasíte s pozmeňovacími návrhmi podanými inými alebo spravodajcami, tak to nie je veľmi viditeľné a celý proces sa môže stať pomerne e, chaoticky. Takže chcem, aby ste jasne povedali, kde vidíte problémy, rozdiely v celom procese. A pokiaľ ide o špecifické otázky, kde ste nemohli e, položiť tieto otázky, tak e, a potom sú tu výsledky hlasovania a my o nich nemôžeme hovoriť dopredu. A pri normálnom procese by to nebol problém, kde by všetci tieňoví, ktorí sú v procese, boli tam prítomní, ale tuto nie je možné. Takže toto je moja prvá pripomienka. A chcem, aby kolegovia boli naozaj e, otvorení, aby sme o veciach mohli hovoriť. Po druhé, a ja som stále pripravený na akúkoľvek komunikáciu s hocikým z vás, bez ohľadu na to, či ste tieňovi alebo nie, je dôležité, aby sme boli teraz otvorení. Teraz k pozmenujúcim návrhom. Väčšina pozmeňujúcich návrhov sa týka návrhov ESMA. O tom ja budem hovoriť. A pokiaľ ide o ESMU, tak je tam veľký konsenzus, aj pokiaľ ide o ochranu investícií, e, rovnaké podmienky, e, prevencia arbitráže a e, analýza to všetko by malo byť v väzme. Takže teraz ešte pokiaľ ide o zloženie skupiny zúčastnených, ja tam nemám nejaký problém s tým. Debata o mm, safeguard clause sa už spomínala, pre, takže nebudem opakovať, čo sa už povedalo. V článku 7 bolo veľa pozmeňovacích návrhov, ale znovu žiadne veľké rozdiely, pokiaľ ide o práve právomoci. Takže od článku 8 až 11 boli určité rozdiely, ale myslím si, že väčšina je za rýchlejšie priame právomoci. Pokiaľ ide o naliehavú núdzovú situáciu, tak nie je jasné, že kto má vyvolať takúto núdzovú, ohlásiť takúto núdzovú situáciu. Ja som za ESIB, aby to vyhlasovala, ale vtedy tie právomoci spúšťa komisia. Z právnych dôvodov je to lepší spôsob, ako ísť k tomuto riešeniu. Pokiaľ ide o priamy dohľad, tak sú tu rôzne stanoviska, nebudem to opakovať. Pokiaľ ide o priamy dohľad v mojej správe k clearingovým e, domom, tak sú tu určité rozdiely. Ja som za priamy dohľad nad e, zúčtovacími domami zo strany ESMA a taktiež som aj za to, aby sme mali možnosť zakázať určité transakcie, pretože momentálna situácia ukazuje, že ESMA by mala mať takéto právomoci, ale to nehovorí, že ich má často používať, ale jednoducho by to malo byť za určitých okolností riešenie. Potom je tu otázka odvolacieho orgánu, panelu. Ja si myslím osobne, že ja som e, skepticky, pokiaľ ide o legitimnosť tohto orgánu a či je to naozaj dobrá cesta, ako riešiť E, tieto veci a nemyslím si, že je to naozaj legitímny prístup e, k týmto otázkam a k otázkam, e, ako sa odvolať demokratickým spôsobom. Takže ešte raz sa chcem každému poďakovať a s veľkým záujmom si vypočujem vaše pripomienky. Ďakujem. Peter Skinner tu nie je, takže myslím, že pán Pullman by chcel miesto neho hovoriť.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 Uh, er warned for the unnecessary markup of language within the nebol adekvátny. Eh, chcel by som použiť, nechcem používať výrazy, ktoré by znižovali flexibilitu IOPy. Rovnako sa tu venuje skupine Decode, článok 22, podporuje vytvorenie dvoch rôznych skupín partnerov, v rámci JOPy, jedna skupina, ktorá sa týka poisťovania, poisťovníctva a potom tu máme zamestnanecké penzie. Rovnako chce a zasadzuje sa o správnu rovnováhu medzi týmito dvoma skupinami a rovnako chce, aby práca tejto skupiny bola čo najmocnejšia. Nepodporuje však, aby tá priemyselná stránka partnerov a zástupcov teda priemyslu bola oslabená, pokiaľ ide o článok 23. Podporuje, aby členské štáty realizovali vyhodnocovanie dopadov a aby dopady EOP princípy sa odrážali aj na práci týchto orgánov. To však nepodporuje a nechce, aby rada naďalej posilňovala svoje bezpečnostné mechanizmy a aby tu dochádzalo k oslabeniu politík. Pokiaľ ide o organizáciu EIOPy, e, tak tam má 25 až 38 členov súhlasí s tým, že predsedovia alebo vedúci by mali byť zvolení na základe dopredu vypracovaného zoznamu, aby sa hlasovalo na základe odsúhlasenej väčšiny a v prípade dôležitých rozhodnutí dozornej rady e, by sa malo hlasovať tiež takýmto spôsobom. V každom prípade však nesúhlasí s tým, aby boli vytvorené samostatné expertné panely, pretože to by mohlo viesť k ďalšej byrokratickej záťaži. Pokiaľ ide o článok 39 až 43, tak tu má problém s lokalizáciou spoločného výboru ktorý by mal sídliť vo Frankfurte na miesto v Bruseli. Ďalšie témy v článkoch 44 a ďalej chce, aby toto bolo čo najjasnejšie, aby úloha EOP e, bola posilnená v priebehu e, post, e, vlastne toho priebehového e, procesu, aby sa stala silnou inštitúciou a aby v nej boli takisto zástupcovia tretích štátov. No a na záver, správodajca mojej frakcie je toho názoru, že EIOPA by mala byť silnou štruktúrou a varuje pred tým, aby sme nezašli príliš ďaleko, aby sme sa nesprávali nerozumne a to sa týka práve priamého dohľadu a špecifických služieb a tovarov, ktoré by mohli byť zakázané a takisto sa to týka aj určitých rozhodovacích procedúr, kde by sme mohli zájsť príliš ďaleko. Rovnako sa zmienuje aj o fonde, ktorý sa objavuje v správe Ferreira a takisto aj v ďalších návrhoch, ktoré ešte uvidíme. Celkové si myslím, že postoj, ktorý on zaujal v tejto chvíli, som v tejto chvíli e, dobre popísal. No a teraz by som sa rád vyjadril ja ako koordinátor mojej politickej skupiny. Tento výbor má veľmi ambiciózne ciele. Chce občanom Európskej únie dať odpovede na zložitú situáciu spôsobenú finančnou a hospodárskou krízou. Pani predsedkynia, chcem povedať, že všetci správodajcovia a tieňoví správodajcovia tu skutočne odviedli zodpovednú prácu. Najsprávne riešenie nie je naozaj jednoduché a preto my všetci aj v rámci jednej politickej skupiny e, zastávame rôzne názory, ktoré sú naozaj rôznorodé, no ale samozrejme, že všetci zastávame nejaký názor. A ja už teraz nehovorím o kolegovi Petrovi Skinnerovi, hovorím o všetkých. Ide tu o to, že všetky naše názory sú výsledkom všetkých skúseností, ktoré sme počas svojho života získali. To znamená, že všetci vieme, že táto práca je veľmi namáhavá, že si vyžaduje obrovské sústredenie. Myslím si však, že naozaj je v tých správnych rukách No a chcem povedať, že sa nachádzame v poslednej fáze prípravy. Nazdávam sa, že by sme sa ešte raz mali skutočne poriadne sústrediť tak, aby sa nám nejakým spôsobom podarilo pri- zblížiť naše postoje a aby sme mohli dôjsť ku kompromisu. Aby sa nám podarilo zohľadniť tie špecifické aspekty, ktoré odlišujú rôzne priemyselné sektory, pretože samozrejme z hľadiska bank to vyzerá inak ako z hľadiska poisťovníctva, avšak ja si myslím, že v tejto záverečnej fáze my nemôžeme postupovať inak ako tak, že sa skutočne prispôsobíme a do tejto práce zapojíme aj zástupcov našich generálnych sekretariátov, pretože iba e, s ich prítomnosťou a v rámci tejto debaty budeme môcť dospieť ku konsenzu. Nejde tu totiž iba o dobrý záverečný produkt, ide tu aj o správnu komunikáciu. Teda ak chceme dosiahnuť nejaký dobrý produkt. Na konci musíme správne komunikovať. Ak sa dostaneme do takej situácie, pani predsednička, že si budeme musieť vybrať, že chceme dobrý produkt na konci, alebo že chceme pracovať čo najrychlejšie, tak chcem povedať, že som za to, aby ten produkt bol skutočne dobrý v prípade, že o tom nebudeme môcť hlasovať. No a po štvrté, myslím si, že by sme to mali odložiť, lebo ja si myslím, že časový harmonogram je v porovnaní s dobrým konečným produktom na poslednom mieste, na druhom mieste. Dobre, ďakujem. A teraz sobie Gulard. Ďakujem pani predsednička iba veľmi stručne, pretože my všetci na tomto pracujeme kolektívne, nebudem opakovať, čo bolo povedané. Je to veľmi e, veľký cieľ, my budeme pracovať e, čo najrychlejšie, ale tak, aby neutrpela kvalita. Mám tri poznámky k môjmu textu. Najskôr ďakujem všetkým, ktorí predniesli konštruktívne e, pozmeňovacie návrhy. Ďakujem tieňovým spravodajcom, sekretariátom. Myslím si, že už sme veľmi blízko dohode. Sú tu ešte dva nedoriešené body. Týkajú sa stupňa e, otvorenosti bankového sektora a v tomto smere teda ešte prichádzajú pozmenujúce návrhy smerom teda k väčšej otvorenosti a potom je tu stupeň transparentnosti, či je želateľné, aby tento európsky orgán systemického rizika bude zverejňovať všetky rozhodnutia, či nebude to hrozbov a tak ďalej. Nebudem zachádzať do detajlov, ale som otvorená vypočuť si všetkých, ktorí prednesú svoje poznámky. Prepojenie s ostatnými správami. Musím povedať, že je tu iba jeden bod, lebo stále ešte pracujeme a to chcem zdôrazniť. Ako povedal Jose Manuel, ešte nie sme v cieli, ale je tu kľúčová otázka a síce na základe akých kritérií agentúry a úrady budú zasahovať priamo do niektorých inštitúcií. To sú tie najkomplexnejšie body, e, lebo to nie je len politická otázka, ale je na politikoch, aby stanovili, do akej miery tie národné siete a národné siete, siete národných úradov budú môcť zasahovať. Chcem povedať to, čo už povedala pani Ferreira vo svojej správe. Mám istú pochybnosť, najmä pokiaľ ide o vypočutia, ktoré sme zorganizovali ohľadne tej myšlienky stanoviť a determinovať niektoré zariadenia alebo inštitúcie, ktoré by mali mať systemický charakter. Kríza dokázala, že tieto zariadenia ktoré sú často mm, veľmi také skromné, môžu byť veľkým nebezpečenstvom. A podľa všetkých špecialistov, ktoré sme si tu vypočuli, či už spoisťovnica, bankovnica bankovníctva, z trhu, je treba prekombinovať niektoré kritéria. A práve kombinácia týchto rizik vytvára rizika a potom treba stanoviť mieru rizika. A potom veľmi citlivá otázka, loajálna konkurencia. Keď urobíme zoznam systemických zariadení, tak my môžeme vidieť, že sú niektoré inštitúcie, ktoré môžu e, predstavovať isté riziko, ale myslím si, že tu môže dôjsť k, takým, e, k takej nerovnováhe v oblasti konkurencie. Takže pre mňa toto je kľúčový problém a kľúčový bod správy. Je to takisto kľúčový bod pani Ferreri a myslím si, že je to kľúčový bod celého úsilia, ktoré sa snaží vylepšiť bankový dohľad. Mali sme vypočutia, vypočuli sme si akademikov, e, komisia nemá tento názor. Myslím si, že treba byť pozorný, Jose Manuel, lebo tu máme tento e, pojem e, systemické inštitúcie vnieslo vzniesla to Európska rada a myslím si, že by sme sa mali trošku viac na touto problematikou zamyslieť a ak sa nám nepodá a tak, aby sme nedospeli k takému riešeniu, ktoré by bolo kontraproduktívne. Ďakujem. Thank you. Uh, Ramon, do you... Ďakujem veľmi pekne. Ramon, uh, chceš k tomu niečo povedať? chceš reagovať na aspekt fungovania. Áno, len veľmi stručne, moja správa je veľmi krátka správa, takže len 30 sekúnd potrebujem na to, aby som mohol povedať, že som dostal len 12 pozmeňujúcich návrhov, uh, ktoré sa veľmi jednoducho pridajú k textu, takže nebude podľa mňa väčší problém s týmto s touto úpravou. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz prosím, venujte čas debate o tých veľkých správach. Ďakujem pekne. No a teraz uh, Antule, nech sa páči. Sí, gracias, eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ehm, dostali sme 114 eh, pozmeňujúcich návrhov a chcem najprv poďakovať všetkým tým, ktorí poslali svoje pozmeňujúce návrhy za ich príspevky. Ehm, minulý týždeň som mal možnosť stretnúť sa s viacerými kolegami, tak aby sme si vymenili názory s novými spravodajcami ale v eh, tento večer im aj zašlem to, čo je zhodnotenie týchto pozmeňujúcich návrhov a zároveň aj moje návrhy pre kompromisné riešenia. Eh, musím povedať, že týchto 114 pozmeňujúcich návrhov budem mať 28 kompromisných návrhov, ktoré v mnohých prípadoch vlastne spájajú viacero týchto pozmeňujúcich návrhov. Moja pozícia je eh, pozitívna k 50 pozmeňujúcim návrhom a bolo tu asi 18 takých, voči ktorým mám väčšie výhrady. No a práve kvôli tomu už nezachávajú koherenciu so zvyškom tejto správy, nie sú v súlade so zvyškom správy a takýmto spôsobom ju oslabili aj štruktúru správy. No a bol tu prenesený väčší počet pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú napríklad e, trhov s cennými papiermi, e, MIFID a Prospectus, no a potom tu boli aj e, veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkali požiadaviek, kapitálových požiadaviek. Tie kritériá, ktoré používam na to, aby som pripravil tieto e, návrhy, ktoré budem zasielať e, aj teda autorom pozmeňujúcich návrhov, je, e, že je nevyhnutné udržať súlad medzi vlastne tými požiadavkami, ktoré sú vytýčené k jednotlivým autoritám, čiže tam vlastne tých sa bude týkať tá, toto nové nariadenie, ktoré sa bude potom reflektovať aj v ďalších smerniciach a je nevyhnutné, aby sme mali aj súlad s celým balíčkom dohľadu. A práve preto všetky tie návrhy, ktoré sa budú líšiť a ktoré ktoré by mali posilňovať úlohu parlamentu alebo ktoré by posilňovali úlohu parlamentu v oblasti eh, finančného dohľadu, eh, tie budú mať vždy pozitívnu podporu eh, zo strany predkladateľa. Potom takisto je nevyhnutné aktualizovať tú, túto dohodu v súlade s Lisabonskou zmluvou. Máme tu istý, istý, isté návrhy, technické štandardy návrhov, no a myslím si, že to je proces, ktorý sa týka technických štandardov a práve v takýchto konaniach, ktoré sú v súlade s Lisabonskou zmluvou. To sú vlastne procedúry, ktoré sú pod kontrolou parlamentov a potom sú tu tie, v rámci ktorých máme implementačnú alebo e, rozhodovaciu právomoc. Takže e, tieto návrhy technických štandardov musia byť rozdelené na tieto dve kategórie. No a práve preto tieto pozmenujúce návrhy, ktoré e, vlastne sú týmito technickými štandardami, tak tam budeme navrhovať kompromisy len preto, aby boli možno opätovne pozmenené a aby sme nezachovávali ten dojem, že je tu akýsi priestor technických štandardov, kde si na okraji právomoc pomoci parlamentu a zmluv. Ehm, takže práve preto to by malo byť vytvorené ako dôsledok tohoto procesu. Ehm, po tretie, ehm, všetko to, čo sa týka technických revízií, myslím si, že to, všetky tieto zmeny sú vítané a je nevyhnutné, aby sme zachovali aj koherenciu so samotnou prácou, ktorú naďalej robíme. Takisto je tu potom aj otázka priestoru pre prezentácie projektov a štandardov. Myslím si, že je to naozaj dobrý, e, dobrý štandard e, vytvárať takýto priestor a takisto vítam aj tie pozmeňujúce návrhy v tomto duchu e, potom je tu séria pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú eh, pomerne e, citlivých tém, ako je voľný kapitál a tu je práve nevyhnutné začať pracovať na eh, tvorbe tých usmerňujúcich línií. E, tie majú viac normatívny charakter a v tomto smere budem navrhovať, aby sme naozaj e, začali tvorbou týchto usmernení a tvorbou tých základných orientačných dokumentov a to by malo byť do roku 2014, kde, ako sme už hovorili, máme tie nevyhnutné prvky na to, aby sme dokázali zajsť ďalej, aby sme dokázali vytvoriť normu na európskej úrovni. No a na záver, eh, to, čo naozaj treba povedať, je to, že všetky tieto pozmeňujúce návrhy sú naozaj vítané, sú podľa mňa veľmi cennými príspevkami a sú tu aj ďalšie kritéria, ktoré som používal a síce to sú tie, kde je veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré nie sú kompatibilné, sú tam aspekty, ktoré sú konfliktné, tak moje kritérium bolo to, že eh, keď, tam, keď tie eh, konfliktné aspekty nie sú nevyhnutné, eh, najmä z, posled, najmä z pohľadu celkovej správy, tak tie som sa snažil priamo eliminovať. A ak tam bol nejaký aspekt, ktorý bol konfliktný a, a nemal nejakú, a má, má špecifickú relevanciu, tak ten sme zachovali, ale um, v iných prípadoch som to nerobil. Takže uh, zajtra som zajtra sa vlastne ozvem viacerým e, autorom pozmeňujúcich návrhov, navrhnem aj stretnutie, pošlem tam aj e, svoj návrh, e, vlastne kompromis tých návrhov, ako povedal aj kolega Margaďo aj socialistický koordinátor. Je to práca, ktorá je prácou spoločnou, ktorú musíme realizovať a práve preto očakávam, že naozaj budeme môcť dosiahnuť pomerne širokú dohodu v tejto časti balíčka o dohľade nad finančnými trhmi. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, chcete ešte niekto hovoriť? Nie, dobre, takže čakám ešte na váš balík. Je to troška také nespravodlivé, že sa to musíte ako keby obetovať. No dobre. Takže teraz pôjdete tak, ako ste sa hlásili. Je to veľmi dôležitá téma. Treba si vypočuť aj názory ostatných poslancov. Chcel ste povedať niečo iné? Chcel by som vedieť, že teda kedy mám vystúpiť. Um, right. Those, those who are... Dobre, v poriadku tí, ktorí sú tieňoví spravodajci k týmto témam mohli by ste prosím tiež naznačiť e, svoju pozíciu, pretože je tu zhruba 27 ľudí a naozaj potrebujeme si poznačiť ich mená. Pokúsim sa najprv e, vybrať priestor tieňovým spravodajcom, pretože to tak či tak v konečnom sledku pokrie, pokrie všetkých. Najprv má slovo Astrid Luling, pretože viem, že e, ty si tieňová spravodajky k niečomu, k nejakej téme. Myslím, že k bankám. Nech sa páči. Pani e, predsednička, ja som tieňovou spravodajkyňou k správe Gulár, ale dovolte mi ešte také maličké pripomienky k správe pána Margaľa. E, veľmi zaujímavý článok vo Financial e, Times, ktorý vyšiel minulý týždeň, žiada e, nejakú európsku Európsky úrad pre európske banky a dohľad. Aj keď sme už pokročili v tejto práci, pýtam sa, prečo e, sa nepustíme cestou vytvorenia neutrálneho orgánu, ktorý by rovnako riešil aj spory medzi národnými orgánmi. Myslím si, že by bolo oveľa elegantnejšie dať e, tomuto e, neutrálnemu orgánu arbitrážnu právomoc a skôr ako príjme definitívne rozhodnutie, pretože v prípade sporov mi to prípada také trochu čudné. V každom prípade, pokiaľ ide o spôsob hlasovania, navrhujem jedno, jeden pozmenujúci návrh, pretože e, jednoduché hlasovanie je princíp, ktorý má pomerne široké dôsledky a myslím si, že e, e, kvalifikovaná väčšina povedie k politizácii E, pôvodne technické debaty, takže chcem poďakovať pánovi Margaľovi za jeho pozitívny signál v tomto smere a dúfam, že ostatní to budú nasledovať. A teraz pokiaľ ide o správu Gulár, tam som tieňovou spravodajkyňou a musím povedať, že v mojej politickej skupine sme včera E, pristúpili k prvému preskúmaniu kompromisných návrhov, ktoré nám minulý týždeň zaslala pani Gulár. Už sme o tom diskutovali v Štrásburgu. A pokiaľ ide o princípy, tak musím jasne povedať, že moja skupina e, je toho názoru a zastáva stanovisko, že ECB musí zohrávať e, výraznú úlahu hlavnú úlohu v tomto procese. To nie je fetišizmus, ale to je to najeurópskejšie riešenie, pretože je to v súlade so správou de la Rosière, ktorý hovorí o, ktorá hovorí o distribúcii úloh v oblasti makroprudenciálnej a mikroprudenciálnej aktivity a teda sa tam vlastne e, dávajú isté právomoci e, národným orgánom dozoru. Takže je tu istá lo- logika, ktorá teda trošku e, prevažuje, ale je tu aj taký trošku e, aspekt, ktorý ako keby spochybňoval e, hlavnú úlohu ECB a my nie som proti niektorým názorom, ktoré tu povedali akademici a rôzni účastníci vypočutí, ale napriek tomu si treba položiť otázku, až kam chceme ísť, až kam chceme zájsť, od ktorého okamihu národné dohľadné orgány e, budú mať takú, takú pozíciu, že e, centrálni bankári e, sa budú cítiť v menšine. Dnes nechcem na túto otázku zodpovedať definitívne, ale tí, ktorí chcú neustajne rozširovať tieto orgány, musím povedať, že mám pocit, že ešte sme veľmi vzdialení takejto situácii. Treba vedieť, že tu nejde len o, o triedny boj, ale my, my si musíme zachovať aj hlavu a nevytvoriť konkurenčný orgán, ktorý by konkuroval ECB, ale mali by sme len e, doplniť nejaký doplňujúci orgán. Takže pokiaľ ide o prudenciálny dohľad v Európe, ak tento orgán zostane veľmi e, roz, e, rozkúskovaný, tak je dôležité, aby sa vytvoril jednotný orgán, ale v žiadnom prípade by nemal byť konkurenciou. No a pokiaľ ide o návrh kompromisu pani Gulár, tak pani E, Gulár má také, také dosť stredné, také nejasné stanovisko, ale je tam jasne vidieť, že teda tie európske postoje sú trošku oslabené, ale to oslabenie zase nie je až také silné, ako by to chceli naši socialistickí a zelení kolegovia. Iba jeden príklad na ilustráciu môjho návrhu. Zoberme si predsedníctvo. Prezident ECB je zároveň prezidentom LSRB. Prvý viceprezident by bol tiež, ale pochádzal by zo zóny, ktorá nie je euro, zo, nie, nie je zóna euro. Ak my takýto post dáme e, jednému z národných e, dohľadných orgánov, e, tak zdá sa, že to pôjde v smere vyváženého rozdelenia E, právomoci v rámci inštitúcií, ale na druhej strane z toho vyvstávajú problémy. Na jednej strane prezident ERZP bude v menšinovom postavení vzhľadom na počet e, členov zo zóny neeuro a vzhľadom na počet dohľad, e, členov dohľadných orgánov na národnej úrovni. A potom zóna euro by mohla sa dostať do takej situácie, že už by nebola zastúpená a to je veľký problém. A práve preto som navrhla, aby obidvaja podpredsedovia e, prichádzali a pochádzali z ECB. Takže rovnako by som pani e, spravodajkyňa mohla hovoriť o rozhodnutí, kde sa pri, ktoré sa pripravuje. E, treba zachovať správnu rovnováhu E, a aby sme to dosiahli, musíme vedieť, kam chceme prísť, aby sme nemali monolitických zástupcov a aby sme zároveň nepozmenili pôvodnú rovnováhu, z ktorej vychádza celý text a e, na ktorej stoja aj ďalšie texty. Takže, pani predsednička, ja by som chcela v tomto smere navrhnúť niektoré kompromisné pozmenujúce návrhy k práci pani Gulár chcem pracovať konštruktívne a myslím si, že moja skupina je dostatočne početná, aby jej e, názory boli v tejto práci rešpektované. Uh, um, Ďakujem. Prepač, prepač. prepač. Ďakujem veľmi pekne. E, dám slovo tým, ktorí teraz vystúpili, ktorí signalizovali e, v tom poradí, ako vystúpia. Mám tu e, Petela Sanchez Presedo, potom znova pán Salba, znova Cven Gigold a potom mimo tieňových spravodajcov tu mám Penigan a Jury, takže kto ďalší chce, bude môcť byť pripísaný tento zoznam. A potom tu máme pána Petelu, nech sa páči. Grazie. Io credo che il quadro generale che ci ha proposto il collega Margallo... E myslím si, že toto je obecný rámec, ktorý nám preložil pán Garcia Margallo. Je možné odsúhlasiť. Tieto nariadenia budú prvou odpoveďou Európskeho parlamentu na krízu finančných trhov. Táto reforma sa rodí z potreby sústrediť dohľad nad trhmi a urobiť niečo iné by znamenalo zradiť samotný cieľ reformy a zradiť očakávania mnohých občanov, ktorí naozaj veľmi utrpeli touto krízou. Európsky parlament nemôže odstúpiť zo svojich pozícií a prijať nejaké zmiernenie dohľadu. Ja som presvedčený, že my môžeme veľmi rýchlo postupovať smerom k ambicioznému cieľu. Prečo to hovorím? Pretože e, prednášať tu hypotézy o tom, že by nové orgány nemali dosť právomocí, by znamenalo, e, že im chceme brániť, aby mohli priamo zasahovať do finančných inštitúcií. V takom prípade by dôležité rozhodovacie právomoci zostali mimo a nebolo by možné zablokovať rozhodnutia rôznych orgánov. To by však znamenalo, že by sme urobili e, veľmi zlú službu Európe a preto chcem požiadať správodajcov všetkých troch textov, aby vypracovali kompromisy, ktoré nebudú zrádzať základný cieľ reformy, to jest nadnárodný dohľad. Článok 10, tam žiadam vypracovanie kompromisov, kde budú zastúpené ambicioznejšie pozície, aby sme predišli takým hypotézam, ako zveriť Rade právomoc stanoviť. Tu sa ocitáme v nejakej mimoriadnej situácii. Naopak, táto možnosť má byť daná technickému orgánu, ako to už aj pán Digold naznačil FRSB. A, na a po druhé, je potrebné, aby európske orgány mali právo iniciatívy v prípade sporov medzi národnými orgánmi. To je práve tá koncepcia arbitra a k tomu sa vyjadrila pani Luling. Aby sme od tejto chvíle mohli predpokladať, že tu bude e, kolégium dozorcov, ktorí budú fungovať na cezhraničnej báze, Máme tu ochrannú klauzulu, ale ak nebude dobre zadefinovaná, tak tieto e, dozorné orgány odzbrojí a zbaví ich možnosti reagovať. Preto musíme uložiť vládam povinnosť, aby dali vypracovať dopadové štúdie na národný rozpočet. Ja si myslím, že ESMA musí mať patričné právomoci, aby zaistila správne fungovanie takéhoto citlivého odvetvia. Je vhodné vytvoriť fond pre kritické situácie a tie by potom ex ante mohli financovať banky. Tento fond musí byť neutrálny voči ekonomickým cyklom a v prípade finančnej krézy, kde je potrebné, musí prispievať. Vítam slova mnohých kolegov, ktoré sú zamerané na to, aby tieto orgány boli v jednom meste, aby to nedopadlo ako s európskymi inštitúciami, ktoré spôsobujú občanom veľké náklady tým, že každá z nich leží v inom meste. Lebo iba takto naši občania pochopia, prečo toto všetko chceme. Pekne a teraz Niky. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi vrátiť sa ešte späť k tomu úplnému začiatku, kde tento orgán dohľadu a jeho štruktúra bola v podstate vytvorená práve tým, aby podporovala stabilitu a transparentnosť v rámci finančného sektoru v Európe. Spoločné pravidlá, spoločné zásady, lepšie fungovania cez cezhraničnej báze, kolegia, ktoré budú zabezpečovať to, že európske právo bude rešpektované, zabezpečovanie toho, že budeme fungovať na cezhraničnej báze aj v prípade núdzových situácií a že záujmy daňových poplatníkov budú neustále chránené. To sú tie dobré veci. Ale viem, že sme stratili asi týždeň v dôsledku tohoto e, e, zemetrasenia a z výbuchu sopky e, pre diskutovanie o tejto téme. Ale tento parlament by mal byť demokratický a transparentný sám o sebe. Veľmi dobre viem, že spravodajci urobili naozaj veľký kus práce v tejto práce, ale pre niekoho, kto nie je spravodajca, a kto nie je zapojený do tých skupín, ktoré majú spravodajcov, obávam sa, že to bolo oveľa menej než transparentné. Bolo to zahmlené a ak by som to mohla povedať, až by som povedala, že to je až trochu chaotické. E, máme tu proces, ktorý by sme mohli vložiť do pozmeňujúcich návrhov a e, čo im bolo ponúknuté veľmi láskavo, bola bol vlastne nový návrh správy, nová verzia návrhu správy, kde sú vlastne nové pozmeňujúce návrhy, ktoré predtým ani neboli predložené. Takže e, to si myslíme o dnešnej debate. Takže zatiaľ v podstate budeme hlasovať o, tom, o tejto téme budúci týždeň s potenciálnymi pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré ani neboli ukázané verejnosti. A to je práve dôvod, prečo si myslím, že by sme sa mali poriadne hlboko nadýchnuť a mali by sme zabezpečiť, že nebudeme ani zahmlení, ani nejaký, e, ani nejaký e, netransparentný. Pri ďalších dokumentoch, kde som pracovala v tomto výbore a v ďalších výboroch, bol tu vždy veľmi dobrý vzťah medzi tenovými spravodajcami spravodajcami a spravodajcami. A pevne verím, že tento vzťah sa nám podarí vrátiť aj pri práci na tomto, na tomto dokumente e, boli tu niektoré vážne právne témy, rovnako ako aj praktické témy, ohľadom toho, ako tieto navrhované e, odseky o EBRD e budú fungovať. Najprv to, čo spravodajca navrhoval, bolo to, že aby EBA malo priamy dohľad, aby malo priamu úlohu dohľadu v rámci e, systému, systému paneurópskych inštitúcií. Teraz sa navrhuje, aby to boli akýsi vzťah agentúrneho charakteru, kde bude vlastne delegovaná právomoc od tohoto orgánu smerom k národným národným orgánom. Keď zoberieme do úvahy, aké je právne stanovisko tohoto parlamentu, ktoré bolo vydané len 15. apríla eh, tejto téme, kde sa hovorí, že SS eh, môže dostať právo eh, vstupovať do individuálnych rozhodnutí v špecifických oblastiach, kde konkrétna finančná expertiza je vyžadovaná a presne sú špecifikované podmienky zároveň tu nebude, nebude aj samostatná rozhodovacia právomoc. Myslím si, že tu máme naozajstný spor o charaktere tejto, tejto témy. Pani predsednička prerušuje reč, rečničku. Neprerušujem. E, áno, mám spomaliť. Jean-Paul sa snažil vystúpiť na koniec vášho e, vystúpenia, ale teraz chce vystúpiť technickou, technickou otázkou. Chcete vystúpiť? Ja by som si želal vystúpiť a chcel by som pripomenúť na konci tohto vystúpenia e, jeden bod rokovacieho poriadku. To je v poriadku, ospravedlňujem sa, Vicky, takže len sa vráť tam, kde si prerušila. Takže naozaj potrebujeme čas, potrebujeme čas na to, aby sme zabezpečili, že budeme transparentní a že budeme naozaj dobre e, rozhodovať o týchto témach v správe, ktorú pán Garcia Margaďo eh, pre, pre, e, predložil, e, nepre, ne, netýka sa to len jedného fondu, ale hovoríme už o dvoch fondoch, ktoré sú zriadené. A to je práve jedna z tých vecí, ktoré aspoň doposiaľ nebola adekvátne e, odvysielaná na verejnosť, pretože som to dostala za 10 minút 5 včera ako tenevý spravodajca. Takže teraz sme vlastne z jedného fondu vytvorili dva fondy. Ten druhý fond je vlastne pre depozitné garančné schémy. Potrebujeme sa pozrieť na tieto záručné depozitné schémy. Je to naozaj téma, ktorá je veľmi relevantná, pretože E, vlastníci týchto depozitov, keďže vedia, že majú štátnu záruku, môže presunúť tieto prostriedky do akékoľvek inej banky alebo finančnej inštitúcie a práve budú e, benefitovať z tejto záruky bez ohľadu na to, či to je alebo nie je stabilná finančná inštitúcia a ja som si nie celkom istá, či tento morálny hazard e, nevytvára naozaj reálne a veľké témy aj teraz. Takže musíme sa na to pozrieť ale nie som presvedčená, že potrebujeme ísť až na úroveň Európskeho fondu. To nenavrhoval ani Medzinárodný menový fond. Takže chcem len zopakovať to, čo hovorila pani Skina, ktorá hovorila o tom, že pozrieme sa na tieto e, bankové témy a témy e, fondov v správe Ferrera. Venujeme sa tomuto mimoriadne dôležitému dokumentu, schválme ho v jeho jednoduchej forme, e, rýchlo, ale zároveň s tým, že tu bude aj adekvátny priestor pre diskusiu a tak, aby tie spravodajci mohli byť zahrnutí do práce. Ďakujem pekne. Jean-Paul, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem vystúpiť k dvom bodom. Poprvé, ja veľmi pravidelne a permanentne sa zúčastňujem tejto schôdze. Myslím si, že treba brať do úvahy vaše odporúčania ohľadne rečníckého času, najmä ak máme málo času. A vy ste niekoľkokrát e, požiadali vystupujúcich, aby boli struční a tieto e, odporúčania stále tí istí nerešpektujú. Po druhé, nemôžem akceptovať ako koordinátor EPP a myslím si, že moji kolegovia z iných skupín si myslia to isté. Nemôžem pripustiť, aby sa povedalo, že táto debata je e, nepriehľadná. Nikdy v parlamente, myslím si, za 6 rokov, čo som tu som, nevidel, nebol svetkom takej spolupráce medzi správodajcami, tieňovými správodajcami a práca, ktorú odvádzajú kolegovia e, spravodajcovia sa vyznačuje otvorenosťou, e, podávaním informácií. Takže ja trvám na tom, aby sa zdôrazňovalo, že táto mimoriadne dôležitá práca vo veľmi dôležitej európskej téme, že tam nikto nemôže povedať, že parlament nepracuje transparentne. Nie je veľa inštitúcií v Európe, ktoré by takto transparentne pracovali. V mojej krajine sú zasadnutia parlamentných výborov neverejné, tu sú verejné. Takže nemôžem pripustiť, aby sa zle hovorilo o tom, ako tu pracujeme. Uh, Chcem povedať niekoľko slov k metodike potom na konci našho času. Uh, rokovania, pretože sa cítim naozaj veľmi uh, eh, vyzývaná rozsahom tohto balíka. Nech sa páči ďalší rečník, Mark. Ďakujem veľmi pekne. Ja som šedol k smernici Omnibus. Mám niekoľko pripomienok a poznámok. Chcel by som rád povedať, že komisia pri prepracovaní tejto smernice pracovala s rôznou kvalitou a vidíme to e, na celom materiáli. Vidíme tu oddelenia, ktoré pracovali veľmi intenzívne a niektoré útvary, ktoré boli troška neporiadne pri práci s týmto návrhom. Takže sú to veci, ktoré sú technického charakteru, napríklad prispôsobenie Lisabonskej zmluve, a prispôsobenie tomu, čo dohodneme vo finančnom balíčku a čo bude výsledkom e, o agentúrach. Ale myslím si, že táto práca komisie v prípravnom kole už mohla byť lepšia. Po druhé, ďakujem spravodajcovi za to, že nám dal všeobecný prehľad toho, čo chce urobiť. A ja dúfam, že potom v našich rokovaniach s tieňovými spravodajcami E, dostaneme troška svetla do tmy aj v súvislosti s ďalšími návrhmi. Proste ja dúfam, že sa nám to jednoducho podarí troška vysvetliť, ale je tu ešte jedna rozhodujúca otázka. Pri tomto celom balíčku, ako aj pri e, to, čo sa nazývalo lamfalusy balíček v predchádzajúcich legislatívnych obdobiach. A síce je to tá otázka, že ako v rámci komitológie alebo nového postupu v rámci Lisabonu ako delegované akty, ako tu budeme realizovať a zabezpečovať parlamentné práva, ktoré sú tu spojené. Ďakujem spravodajcovi za to, že uvažuje o dlhšom časovom období, ale obávam sa, že z toho bude za, chv- za chvíľu tiež rýchle konanie. Pri Lamfalúzi sme mali tri mesiace, tam sa to stalo všeobecným pravidlom, teraz uvažuje spravodajca o šiestich mesiacoch a uvidíme, čo bude realita. Ja si myslím, že toto je naozaj reálne obdobie, pretože ak potrebujeme všetky tie detaily a máme sledovať prácu všetkých výborov a tak ďalej, ale potom pre niektoré postupy sa to znovu skracuje na 4 mesiace. Takže bolo by dobre, keby sme tu dostali e, zrozumiteľnosť, pravdivosť a ja si naozaj musím myslieť, že ten fast track je vec, ktorá vyvoláva moju skepsu. Takže máme tu mnoho pozmeňovacích návrhov, mení sa 11 smerníc a potrebujeme preto rozumný postup. Pokiaľ ide o ostatné správy, tak len jedna poznámka. My, som rád, že sa zdá, že sa podarí že prekročíme hranice našich politických skupín a spravodajcovia sa dopracujú k jednotnému východisku, východiskovému bodu, pretože to je potrebné, ak chceme úspošne obstať voči rade. Nepodarí sa nám to, ak nebudeme mať koherentné súvislé e, východisko pre jednotlivé body, ktoré budú predmetom rokovania, pretože rada sa už jednomyselne politicky dohodla a to už vôbec nezľahčuje našu situáciu. Takže toto je taká moja všeobecná poznámka, že dúfam, že sa nám podarí udržať túto pozíciu. Finančné trhy netrpia veľ, veľkým zásahom Európy, ale veľkým množstvom členských štátov. Proste je to príliš eh, veľa členského štátu a málo Európy ak chceme jedno poučenie z krízy, tak potom by sme mohli povedať, že Európa je možno troška primala na to, aby mala svoje vlastné pravidlá a ak už Európa je pomerne malá, tak potom členské štáty sú určite primalé na to, aby mali svoje vlastné pravidlá. Takže ja dúfam, že nám sa tu podarí v mene vkladateľov, v mene ľudí presadiť ešte niektoré veci voči rade. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Angelin, ty si chcela hovoriť ešte k niečomu? Ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som chcel poďakovať spravodajcovi Garcia Margaľovi za e, otvorenosť, ktorú celý čas e, mal, stále sme boli v kontakte a naozaj sme mohli dohlbky prerokovať všetky koncepty dohľadu nad bankami a bankovým sektorom. Toto je zatiaľ provizorná E, dočasná debata. Nemôžeme očakávať, že všetky problémy vyriešime teraz. E, pravdepodobne na pléne sa to až celkom dopracuje. Niektoré otázky zostávajú otvorené. Nie je vhodné mať nejaký kalendár. Začali sme na tom pracovať už v, posled, druhom pol roku minulého roku. Myslím si, že teraz by sme mali trošku zrýchliť, pretože je veľmi dôležité, aby EÚ ako svetový líder v oblasti bankovníctva a poisťovníctva na E, samite G20 27. júna mal už balíček schválený. Myslím si, že to by bola skutočná demo, demonstrácia líderstva, ale sú tu mnohé otázky, kde ešte prebiehajú dôležité diskusie a ešte bude mnohé diskusie treba zorganizovať a možno bude dôležité ešte nastoliť tie aspekty, kde ešte v tejto chvíli si myslíme, že máme, nie je dostatočná zrelosť, ale pravdepodobne my mnohé otázky nemôžeme jednoducho považovať za vyriešené, ak si budú vyžadovať isté prehlbenie. Myslím si, že s postupom rozvoja práce, teraz už druhýkrát diskutujeme o pozmenujúcich návrhoch, e, myslím si, že také kritické pripomienky môžu umožniť, aby parlament prijal jeden veľký kompromis. Určite, že nezhodujeme sa na 100%, ale môžeme nájsť kompromis, lebo totálna zhoda asi nikdy nie je možná, ale myslím si, že tu existuje vysoká miera zhody a myslím si, že musíme naďalej pracovať s pripomienkami, musíme brať do úvahy odporúčania parlamentu, Laroziera a tak ďalej. No a pravdepodobne presvedčenie, že možno, že teda usmernenia rady a švedského predsedníctva boli trochu také krátke, také malé a my sme vyvinuli väčšie úsilie na to, aby sme sa pokúsili ísť trochu ďalej. E, podľa môjho názoru toto sú tie základné aspekty. A máme tu napríklad oblasť finančnej udržateľnosti, o tej sa nehovorí otvorenie, ale hovorí sa o potrebe garantovať stabilitu. Tam treba nájsť dohodu. Ale napríklad pokiaľ ide o finančnú stabilitu, existujú aj referencie, je to veľmi dôležitá téma, nie je to len retorická veta, ona má dopady, potom je tu potreba interakcie medzi financiami a reálnou ekonomikou, to je mimoriadne dôležité. Uh, E, loajálna konkurencia, to je kritická otázka, o tej musíme hovoriť a potom internalizácia nákladov. Myslím si, že aj tu existuje totálny konsenzus. Takže ja si myslím, že toto sú veľmi dôležité témy, kde sme dosiahli vysokú mieru zhody. Sú tu ďalšie témy, kde sú isté obavy, aby táto supervízia nebola, tento dohľad nebol len technický. A to je mimoriadne dôležité, aby to bol dohľad, ktorý by bral do úvahy E, súčasne existujúci dohľad ohľadne rizika. A ak teda pripustíme, aby existovala definícia e, systemického rizika, ktorá napríklad v prípade Európy by mala zahrňať takisto aj riziko cross-border. Pôvodne spravodajca je veľmi otvorený prijímať a rozšíriť jednotlivé aspekty úvodných ustanovení. Možno, že by sme mohli ísť ešte trošku aj ďalej, ako on navrhuje. A potom e, multiúrovňový systém európskeho systému dohľadu. Tam je jeden veľmi dôležitý aspekt a síce európsky dohľad má horizontálny charakter a to je niečo, čo je prítomné v každej debate. Ak chceme, aby sme mali skutočne konzistentný dohľad, tak je potrebné, aby sme mali normy pre všetkých. A teraz je to otázka, či potrebujeme jeden rulebook alebo dva single rulebook. Jeden pre e, jedny orgány a druhý pre druhé. Ja si myslím, že táto Európs, tento európsky dohľad by mal mať single rulebook. Takže myslím si, že tu na e, tieto pravidlá, ktoré sa E, vzťahujú na riešenie rizikových e, situácií, by sa mali aplikovať skutočne na tie organizácie, ktoré e, konajú rizikovo. Takže E, my si musíme uvedomiť, že rôzne organizácie majú rôzne pravidlá. My nemôžeme e, pracovať s dvoj, so zdvojenými a dvojakými pravidlami. Musíme mať jasné pravidlá, musíme dodávať normy na základe rizik, ale tieto normy by mali platiť pre všetkých, ktoré majú riziku a nie pre jednotlivé orgány. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o efektívnosť dohľadu, to je aspekt. E, my sme navrhli katalóg právomoci a chceme pokračovať k väčšej homogénnosti tak, aby národné orgány neboli len národnými orgánmi, ale aby boli e, kompetentnými orgánmi aj z hľadiska správneho plnenia európskych noriem. Čiže ak budú plniť rovnaké normy, tak by mali mať minimálne ekvivalentné právomoci. A to je stále otvorená a nevyriešená téma. Musia to byť silné orgány, myslím si, že Existuje veľmi dôležitá dohoda ohľadne technických štandardov a takisto sa tam hovorí o rozdelení právomoci, delegácia a tak ďalej. To všetko sa týka tej single rulebook, o ktorej som hovoril. No a zároveň treba zvyšovať nezávislosť dohľadných orgánov. Tu myslím si, že už sa urobil istý krok a nesúvisí to len s rozpočtom. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma, ktorú treba zaviesť do života. Ďalej je tu názor, že vlastne tento kontrolný proces musí mať eh, takisto svoje konzult, isté konzultačné aspekty, aby bol, bola zachovaná demokracia. Ďalej je tu ďalší aspekt a myslím si, že tam je ešte dosť e, rôznorodá debata. Nehovorím teraz o dohľade nad systemickými inštitúciami, ale hovorím o systemickom dohľade. To je širší koncept a tam by bolo dobré mať isté usmernenie, čo je tento systemický aspekt a ako uznať aktivity, ktoré e, podeň e, spadajú, aké nástroje máme k dispozícii, aké sú bezpečnostné siete, ktoré treba vytvoriť. Myslím si, že je veľmi dôležité e, povedať, že vkladatelia sú tými prvými, e, kto, na ktorých treba dbať aby daňoví poplatníci opätovne neboli vystavení v najvyššej miere rizika. A v kritickej situácii by sme nemali tieto rozhodnutia jednoducho rozkuskovávať. Ja si myslím, že by sme mali prijať jednotlivé kroky a potom by sme mali naďalej prijímať postupné kroky, lebo toto je proces a ten sa neskončí prijatím správy. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Zaba, Čaba. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je naozaj nevyhnutné, aby sme eh, väčšiu mieru dôležitosti eh, upremili na tieto tri správy. Eh, a najmä tá, ktorá hovorí o cených papieroch, kde som tiež spravodajca. Chcem vysvetliť dôvody, prečo um, v článku 12, kde, ho, kde sa hovorí o cených papieroch, um, máme e, ten problém. Dôvod je jednoznačný. Existujú um, entity, poisťovacie entity, ktoré tiež vytvárajú systémový rizik, e, systémové riziko, ako už konštatovala aj asociácia vo svojej správe. No a práve preto e, pre tie odporúčania pre bankový sektor sú plne aplikovateľné a nevyhnutné aj v sektore poisťovníctva. Ehm, je nevyhnutné vytvoriť eh, fond pre eh, poisťovne, ako niektorí obhajujú, a to s tým nesúhlasíme. Tento fond bude potrebovať oveľa menej prostriedkov ako v prípade bankových eh, inštitúcií. Na jednej strane, ako sa ukázalo, tieto samotné charakteristiky daného sektoru spôsobujú, že je menej pravdepodobné, hoci nie, hoci nie nemožné, Ehm, že sa vyvinú, že vzniknú rizika v tomto sektore. Po druhé, ehm, takisto je možné, že eh, rizika z poisťovacieho sektora sa rozšíria aj do iných entít a takýmto spôsobom budeme musieť minimalizovať situácie, eh, v ktorých budeme musieť zachraňovať danú entitu. Navrhujeme tiež, aby sa vytvorila európska značka schémy ochrany eh, cených papierov, tak aby sa tu vytvorila akási miera harmonizácia a zároveň aby sme koncentrovali na európskej úrovni schémy záruky záruky alebo garancie cených papierov. A práve preto navrhujeme schémy záruky a garancie cených papierov pre každý členský štát, a harmonizáciu na úrovni ochrany a takisto aj schému záruky európskych garancií, e, tak aby sa to týkalo tých e, zaručných a poisťovacích organizácií, ktoré predstavujú poisťovacie riziko. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Argon, nech sa páči. próbáltam Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokúsila som sa svoje pripomienky tak zoskupiť, aby sme sa koncentrovali na tie otázky, ktoré by mohli viesť ku konfliktom pri rokovaniach s radou. A možno by sme sa už mali teraz dohodnúť, akým smerom pôjdeme, aby sme dosiahli kompromis. Už ste povedali, že je dôležité, aby mohol tento právny akt už byť účinný a maďarské predsedníctvo by potom nemalo e, tento balík e, dokončiť, ale už zaviesť. Takže aké budú tie e, rozhodovacie právomoci jednotlivých orgánov. Parlament by chcel centralizovaný dohľad, úrady by mali príjmať záväzné rozhodnutia a malo by, mali by to byť európske inštitúty. Je tu však jedna otázka, o ktorej by mali spravodajcovia uvažovať, a síce, že v mnohých štátoch sú e, banky v zahraničnom vlastníctve, v cudzích rukách. A keď by sme vytvorili európsky orgán dohľadu. Otázka je, ako to má fungovať potom v týchto krajinách, kde máme napríklad cerské spoločnosti v zahraničnom vlastníctve. A to je veľmi dôležité, pretože ak dohľad na európskej úrovni bude prebiehať, tak potom by aj zodpovednosti mali byť e, tomu primerane formulované. Možno s tým súvisia aj rizika, aj fiskálne rizika v krajinách, kde e, sú e, pobočky firmy zahraničných baniek. Takže ako to bude s odškodneniami a A ako sa to za, vyrieši a zabezpečí na európskej úrovni? A ako sa to výjme z právomoci vnútroštátnych orgánov dohľadu? Pokiaľ ide o postup, tak si myslím, že parlament by mal byť e, silný, každá krajina by mala mať jeden hlas, s tým súhlasím pri finančnom dohľade, pretože tam nejde o politické otázky, ale o odborné otázky. A pri fonde, ktorý navrhuje parlament, tak tu sme počuli, e, aké sú rozhodovacie právomoci, ktoré predstavujú dôležitú otázku. A mali by sme e, trvať na pomalom zavádzaní a každý členský štát, kde je cerská spoločnosť zahraničnej banky, by mal mať istotu, že e, mu to nespôsobí škodu. A pokiaľ ide o technické normy, tak aj to je dôležitá otázka. A Európsky parlament navrhol, že orgány dohľadu by mali len zásadné otázky riešiť podrobne. Je dôležité, aby sme mali jasnú definíciu úloh, aby bolo jasné, čo robia vnútroštátne orgány a čo sa rieši na európskej úrovni. Potom je tu ďalšia otázka a to je právna istota pre členské štáty a to, že aké možnosti majú keď e, nesúhlasia s rozhodnutiami európskych orgánov. Parlament navrhol, že vždy sa má uskutočniť hodnotenie vplyvov a s tým súhlasím. Ja si myslím, že 10 dní na to nestačí. Treba však mesiac na e, hodnotenie účinku, na hodnotenie vplyvov. Potom je tu otázka informácií a toku informácií a je dôležité, aby sa informácie dostali naozaj k finančným inštitúciám. Ale Nemalo by to byť tak, aby to predstavovalo ďalšie bremeno pre vnútroštátne orgány. Potom ide o e, emisné banky a potom o grémia dohľadu, kde by mali byť podľa nás zastúpené aj národné banky, vnútroštátne emisné banky, ktoré majú aj svoju databanku a vedia posúdiť otázky likvidity. A je dôležité, aby boli v týchto gremiách zastúpené. Potom niekoľko poznámok RB. Myslím si, že je dôležité aby sme mali poradný technický výbor, to znamená, aby sme mali útvar expertov, ktorí sú expertmi emisnej banky. Tu je dôležitá ich úloha, práca, a činnosť. Zazneli aj návrhy, že by tam mali byť zástupcovia z akademických kruhov, ale to je možno prehnané. Teraz ešte Gerbe. Vo všeobecnosti na všeobecnom grémi nie je také dôležité, aby tam boli národní experti. Tu predsa nejde o odvetvové otázky, ale skôr o všeobecné otázky. A potom pri orgánoch dohľadu je dôležité, aby aj experti, aj emisné banky boli zastúpení, ale ja si myslím, že SB by mala tam nemala byť ako inštitúcia. Potom je tu mnoho pozmenujúcich návrhov k tomu, že majú byť v riadiacom výbore zastúpení aj ľudí, iné krajiny a v nariadení by malo byť uvedené, že ktoré krajiny budú zastúpené, že aj tie, e, ktoré neboli postihnuté krízou a podobne, ale kríza nepozná hraníc. A preto mám pozmeňovací návrh, keďže kríza nepozná hranice a ja dúfam, že aj s týmto problémom si poradíme. Ďakujem. Sven? Will be Kay and then me. Uh, len veľmi stručne ako tenevý spravodajca za, e, k téme SRB e, chcel by som len dodať, že my ako skupina zelených ešte stále máme pretrvajúci problém, viem, že sme v menšine a napriek tomu to chcem povedať, stále máme problém s touto logikou opakovania a zároveň sa to objavuje úplne všade, že 27 krajín musí byť zastúpených a že vo všetkých rozhodujúcich orgánov musia byť vlastne všetky krajiny a všetci zastupcovia centrálnych bank a tak ďalej. Musím povedať, že existuje to isté, isté napätie medzi tou logikou, ktorú predstavovala pani Lulingová, kde hovoríme, že chceme európske riešenia a na druhej strane je tu táto logika toho, že nedokážeme e, vybrať isté množstvo ľudí, ktorí, e, ktorí budú môcť obmedziť e, vlastne veľkosť týchto rozhodujúcich orgánov a takýmto spôsobom by sa aj zvýšila istá pluralita pri rozhodovaní. A rovnako musím povedať, že sme úplne spokojní s tým základným princípom, že Európska centrálna banka by mala byť lídrom v rámci SRB, takže v tomto smere naozaj nemáme žiaden rozdiel. Ďakujem pekne, Kej. Ďakujem pekne, pani predsednička. A e, keďže som prišla neskoro, tak e, je naozaj dôležité, aby som povedala, že veľa z toho, čo som už chcela povedať, bolo povedané. A práve preto sa chcem sústrediť na ten proces toho, ako sa odtiaľ to budeme e, uberať ďalej. Viem, že tu boli nejaké vyjadrenia od Jean Paula a pokúsim sa byť tak slušná, ako to len pôjde. Ja som tenová spravodajkyňa k tomu poisťovaciemu dokumentu a hoci som uh, som sa dostal do Štrasburgu a mohla som si užiť to krásne slnko, viacerým sa to nepodarilo a preto sme strátili celý týždeň, celý týždeň stretnutí a najmä v tomto dokumente e, o poisťovniach to bola obrovská strata času. No a rovnako sme stratili aj tento týždeň v prípade tohoto dokumentu, pretože, ak som to správne pochopila, nie zo svojej chyby, ale spravodajca tu nebude k dispozícii celý týždeň. Takže v prípade poisťovujúceho dokumentu sme stratili dva týždne, naozaj v kritickom časovom momente. Ako to máme hlasovať hlasovať 4. mája. E, sú tu témy, sú tu naozaj témy a problémy, viacerí už spomínali tento dokument. Tento dokument je možno v inej podobe ako tie ostatné dva, nie je v adekvátnej forme a cieľom je, aby boli e, navzájom podobné a navzájom prepojené. A práve preto nás čaká obrovský objem práce, či už sa to napríklad týka presunutia týchto dvoch ďalších správ bližšie k tejto jednej, alebo musíme presunúť jednu bližšie tým dvom. Ale rozhodne nie sme nikde blízko k tejto fáze. Tieto dokumenty nie sú porovnateľné a ani nie sú v tých istých intenciách a neopierajú sa o tie isté princípy v niektorých témach. Budeme hlasovať eh, eh, za 4 pracovné dni. Nemáme tu spravodajcu eh, na, počas troch z týchto dní. A preto sa bojím, že keďže sme nevideli žiadny hlasovací zoznam, ktorý bude veľmi komplexný. Budeme musieť prejsť týmto dokumentom, akým spôsobom pre Boha chceme hlasovať o tomto dokumente 4. mája normálne by som to povedal na stretnutí koordinátorov, ktoré bolo tiež zrušené minulý týždeň. Takže teraz v podstate nemáme, e, nemáme stretnutie koordinátorov a budeme mať stretnutie koordinátorov, aby sme dohodli proces až potom, ako sa to celé stalo. Celé to je nejakým spôsobom otočené na hlavu. E, bohužiaľ to nie je chyba výboru, veci sa tak stali a vybuchla sopka niekde inde. Ale bohužiaľ e, realita je taká, že program Ecofinu jednoducho nemá rokovanie o systéme dohľadu naplánované na stretnutie v žiadnej žiadnej blízkej budúcnosti. A preto navrhujem, aby sme reagovali na tú požiadavku, aby sme to urobili dobre a nie len rýchlo a riziko, riskovať, že to robíme zle. E, potrebujeme prediskutovať všetky pozmeňujúce návrhy komplexne a inkluzívne a mali by sme mať dosť času na to, aby sme to spravili. Takže keď tieto inštitúcie budú sformované v januári 2011, tak nebudú e, spustené vo veľkých kontroverziách. Práve preto by sme sa mali pozrieť na ten proces, v rámci ktorého sa k tomuto bodu chceme dopracovať a ako to chceme dosiahnuť adekvátnym spôsobom. E, bez toho, aby sme sa snažili celé potom napratať do tých niekoľkých pracovných dní, ktoré máme pred sebou. Ďakujem veľmi pekne. Som si istá, že by som mohla povedať viac o celom tomto balíčku dohľadu, ale ehm, je asi naozaj nevyhnutné, aby sme sa venovali niektorým z týchto témam ohľadom harmonogramu a predkladania. Vždy sme hovorili, že sa budeme snažiť pracovať tak rýchlo, ako to len možné. A hovorili sme aj, že nechceme obetovať kvalitu za rýchlosť. Myslím si, že to ešte stále platí ako nedávno je povedal Kay, nepovedala Kay, eh, tak koordinátori budú dnes neskôr počas dňa diskutovať o tom, ako budeme fungovať ďalej, najmä na margo toho, či dokážeme oddeliť hlasovanie bez toho, aby sme spôsobili príliš veľké obavy ako sme hlasovali a zároveň, čo bude tá zálovna, zároveň tá metóda pre fungovanie trialógu, pretože e, tým, že tu máme možno len polovicu výboru zastúpenú, tak to môže byť pomerne zložité a preto budeme musieť zistiť, akým spôsobom sa chceme vysporiadať s týmto rokovacím tímom. Rovnako musíme prísť na to, akým spôsobom a na akej úrovni bude prebiehať tento trialóg. a zároveň tie rozdiely, ktoré tu budú existovať, môžu byť vysokopolitické. Najmä čo sa týka toho ako chceme eh, organizovať eh, trialóg na vysokej úrovni a zároveň tu budú musieť byť aj eh, všetci ataše prítomní. Je tu rovnako aj prepojenie s ďalšími vecami, ako povedal aj Markus Weber, ohľadom delegovaných právomocí ale výbor Ekon bol v tomto naozaj veľmi proaktívny a ja som naozaj tvrdo pracovala aj vďaka podpore pani Sanchez Presado, aby som zabezpečila, že parlament naozaj bude bude aktívny v týchto témach, pretože nás čaká niekoľko veľmi dôležitých rozhodnutí, ktoré máme pred sebou. Tieto rozhodnutia nie sú triviálne. Rovnako tu mám aj stretnutie, ktoré eh, budú zajtra so zástupcami z eh, španielského ministerstva financí, kde budeme pracovať na tom, ako ďalej eh, pripravovať tú metodiku na ďalšie mesiace. No a tiež im bolo povedané zo strany sekretariátu, že dnes popoludní budeme mať prvý návrh hlasujúceho zoznamu, hlasovacieho zoznamu. Samozrejme, nebudú to len kompromisné návrhy, ten ešte nemôže byť kompletný, ale v každom prípade to bude užitočné, tak aby sme mohli vidieť, um, akým spôsobom bude, ten predbež, ako bude to predbežné poradie, eh, v ktorom budeme hlasovať o týchto veciach a zároveň sa budeme potom vedieť lepšie pripraviť. Um, Takže ten minimálne ten prvý návrh nám rozhodne pomôže. Som si istá, že otázka dní, počas ktorej budeme hlasovať, bude veľmi dôležitá. K tomu sa ešte musíme vrátiť. Ale je jasné, že jednoducho nemáme ešte v tomto smere pevnú pozíciu. že možno nebude reálne hlasovať 4. maja a budeme musieť vybrať iný deň. Takže rozhodne to nie je niečo, v čom môžeme unilaterálne prijať rozhodnutie. Musí to byť kolektívne rozhodnutie všetkých. No, myslím si, že to, čo som tradične robila, bola, bolo to, že som sa vrátila k tým spravodajcom, ktorí sa chceli ešte ozvať a vystúpiť v tom opačnom poradí, v akom vystúpili na začiatku, pretože Jose vždy vystupuje prvý a, a nastaví tú scénu, ale možno by sa chcel ozvať niekto prvý. Chce sa ešte niekto chce niekto reagovať, koordinátori chceli k tomu ešte vystúpiť. Dobre, tak v tom prípade sa zdá, že to budeš ty, Jose. Ďakujem, pani predsednička. Puntos muy breves. Takže, teraz je nie taká dôležitá rýchlosť ako smer. Teraz sme ako na Queen Mary, na veľkej e, lodi s vysokým výtlakom a preto je veľmi dôležité e, zvoliť si smer. Ja osobne by som dal prednosť, to je patriotický komplex. Ja by som bol rád, keby e, španielská ke predsedníctvo to, to doviedlo dokonca po druhé. E, tieto úvahy, ako sme už povedali, sú provizórne. Ďakujem Žánovi Polovi Gozesovi za ochranu spravodajcov a za slova, ktoré predniesol na ich obranu. Pracovali sme E, v jazyku, ktorý nebol našim vlastným jazykom. E, naozaj sme boli otvorení. Otázka, ktorá e, zaujala konzervatívnu skupinu, že tu bol úmysel rozdeliť štyri správy medzi štyri skupiny na základe ich počtu a na základe zhody filozofie a na základe toho teda sme sa potom pokúsili nájsť technické riešenia. Ja, ja som si neželal rozvoj konzervatívnej strany od Európskej ľudovej strany, ale to má teraz dopady na diskusiu. Som však spolu otvorený voči konzervatívnej skupine a voči ktorejkoľvek inej skupine na diskusiu, ale aby sme mohli diskutovať, potrebujeme mať nejaké spoločné východiska a preto je dôležité, aby sme mali spoločnú konsolidovanú verziu textu a aby sme priebežne informovali našich kolegoch, kolegov o našich predbežných záveroch. Hlavná téma je téma dohľadu nad rizikom a, na, a o ďalšou témou sú systemické inštitúcie. E, e, moja kolegyňa, ktorá je v tomto smere priam virtuózna, hovorí, že to sú veľmi moderné témy, ale musím povedať, že toto je taká trvalá móda, lebo sa, to, lebo sa zjavila na jeseň, pokračovala v zime a zdá sa, že aj v lete bude mať tú istú módu. Ja nepatrím k tým, ktorí hovoria, že ja nikdy nezmením názor. Ja som si vybral jeden názor a teda ten budem zastávať. Nie, ja som schopný prijímať aj kompromisy. A to, o čom tu hovoríme, predstavuje podľa mňa vážne problémy. Táto jarná móda už bola schválená na G20, rada z toho vychádzala pri stratégii 2020 a komisia takisto pripravila posledný návrh na ECOFINE prostredníctvom komisára Barniera a takisto aj na celkovej úrovni, kde sú jednotlivé bankové orgány E, podriadené dohľadu oveľa prísnejšiemu, e, to už vyvolalo isté očakávania. A preto si myslím, že my musíme mať oveľa sofistikovanejšie kritéria, ako je len veľkosť. Aby sme sa mohli vyhnúť systemickému riziku, potrebujeme e, si rozlíšiť, že všetky filiálky nie sú rovnaké, treba rozlišovať medzi filiálkami, ktoré sú prepojené s ďalšími a medzi tými, ktoré sú samostatné. Nedá sa e, porovnávať tradičnú vkladovú banku s investičnou bankou, nemožno porovnávať e, trh s derivátmi s normálnym trhom a tak ďalej. Ako teda dôjsť k riešeniu, aby sme túto problematiku vyriešili? Problém tohto zoznamu E, dokazuje, že vlastne sme zastávali dva protirečivé argumenty. Poprvé sa hovorí, že e, keď sa nejaká inštitúcia dostane na zoznam, tak je to isté zhoršenie, istý signál, ale zároveň to predstavuje aj konkurenčnú výhodu že môže byť zachránená. Ale my si musíme uvedomiť, že buď jedna vec alebo druhá. To, čo povedal kolega Presedo, je, treba si tam uvedomiť, že nemôžeme robiť dve veci naraz. Ale máme tu jeden hĺbkový problém. Keď nejaký, nejakú inštitúciu, ktorú nemôžeme nechať padnúť, aj to si treba uvedomiť, že sú tu isté pravidlá, lebo sú inštitúcie, ktoré môžu zbankrotovať bez dopadu na reálnu ekonomiku, ale sú druhé, ktoré nemôžno nechať bankrom zbankrotovať. Kedy ich podriadíme kvalifikovanému dohľadu a ako zariadiť, aby tieto náklady neznášali poplatcovia. Robíme to ex ante, alebo až potom, keď nám vyšlo signály, že plnia tie požiadavky, ktoré boli na nich kladené. Keď to budeme robiť, tak bude neskoro a keď im tomto okamihu povieme, že vy ste si zaslúžili pôvodne e, dohľad a potrebujete fond, aby e, daňový poplat sa neplatil. To je, môj, to je to, na čo sa ja sústreďujem. Takže ak e, chceme toto a ak si myslíme, že jar začína vtedy, keď prilietajú lastovičky, tak prosím, ale musíme tento problém vyriešiť a nie je to ľahký problém. No a ďalší argument Jarná móda prišla aj do národných štátov. Dve vlády povedali, že chcú vytvoriť záchranné fondy, tak ako to urobila francúzska vláda. A teda predstavme si filiálky, ktoré operujú v Londýne. A teraz máme nejakú filiálku nemeckej banky, ktorá je v Londýne, ale vzťahuje sa na ňu právo nemecké. A klient, ktorý operuje v Londýne s filiálkou francúzskej banky, tak bude podriadený francúzskej legislatíve v tomto smere. Takže tu na, na, tu na dôjde k istému zlomu v kompetenciách. I raz som napísal článok, kde sa hovoril, ja som tam použil porovnanie Samson, a filištínci, lebo sú e, inštitúcie, ktoré sú ako filištínci. A ja by som vôbec nebol rád, keby sme museli platiť my za rekonštrukciu. Takže toto je ten základ, na ktorom staviam. A ako Milo povedal, niektorí kolegovia, e, sú tu dva fondy a my sme o tom diskutovali. To je návrh, ktorý nie je môj, predložili ho socialisti. Prečo dva fondy? pretože ich cieľ je rôzny. Jeden garantuje vklady a druhý e, má garantovať intervencie, aby ich neplatili daňoví poplatníci a teda vo vkladovej banke treba e, ošetrovať rizika a vklady. A veľká, veľká obava, ktorú tu máme, je morálne riziko. Ak niektorá z inštitúcií padne a nebude môcť padnúť, lebo patrí buď k filištíncom a filištínci by mali zaplatiť za rekonštrukciu chrámu a ak to budú platiť priamo poplatcovia, buď vytvoríme nejaké záchranné matrace, zách, záchranné jeden by bol teda ten prvý, druhý je emisia nejakých obligácií na pokrytie dlhu a na poslednom mieste sa obrátime na daňových poplatcov. To sme eliminovali z iniciatívy socialistickej skupiny. Takže my teraz čo robíme? Už nikdy e, ľudia nebudú mláti, môcť platiť za omily Wall Street. A to je tá podstata. A teraz dá sa, že všetci s tým súhlasia. Ja e, spomeniem G20 a tak ďalej. Jediné krajiny, ktoré na poslednej schôdzi G20 s tým nesúhlasili, to bola Kanada a Nový Zéland. A Nový Zéland má model, ktorý by som si rád pozrel, ktorý koná cez filiálky, ktoré sú podriadené národnému dohľadu v oblasti kompetencie a likvidity. To znamená, že to je ten opak, ako funguje na vnútornom trhu. Ale toto by sa mohlo to sa mohlo aplikovať ešte pred rímskymi dohodami v 57. roku. Takže my tu máme teraz isté prepojené inštitúcie, ktoré sa môžu navzájom nakáziť a my preto sa musíme zamýšľať nad touto témou. A záverečná výstraha, ak to neurobíme teraz, neurobi sa to nikdy. Keď prekonáme e, dopady krízy, vrátime sa k bežnému biznisu, až kým nevznikne nová kríza a nepostihne iný produkt na trhu a budeme mať vážne problémy. A tam potom vlastne si budeme musieť položiť otázku, či sme dostali svojej zodpovednosti, či sme prijali svoju zodpovednosť. A je teraz na nás, aby sme, a na našej zodpovednosti, aby sme prijali správne riešenia. Ja si teraz myslím, že by bolo jednoduchšie, že bude jednoduchšie dosiahnuť dohodu so španielským predsedníctvom ako s belgickým. E, a to tým viac, že vlastne sa nevie, koho vlastne bude belgické predsedníctvo zastupovať. Takže ja mám skutočne záujem na tom, aby sme pokračovali istou rýchlosťou. Trvám na tom že, a musím povedať, že by som bol rád, že by som, nerád by som dal do, do rúk triumf pánovi Rodriguesovi Zapaterovi, ale ja som dis- k dispozícii diskutovať so všetkými, ale nemohol som pokračovať rýchlejšie, ako som išiel. Sú to veľmi komplexné otázky, museli sme vyriešiť mnoho aspektov a teraz teda prosím ostatných kolegov, že toto je vlastne spôsob práce demokratického e, otvoreného a transparentného parlamentu a veľmi rád si podiskutujem so svojimi kolegami aj naďalej. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Ja vôbec neverím, že sme skončili ešte o 10 minút skôr. Sanchez, ty chceš ešte niečo povedať? Palabras de, del ponente García Margallo. No voy a entrar ahora en el debate de la supervisión Ja nechcem zachádzať do debaty o systému. Sú to, toto by nemalo uh, ospravedlňovať oneskorenie, pretože o týždeň sa stretneme pri rovnakej schôdzi a preto by bolo najinteligentnejšie využiť proces, ktorý musí byť dlhší a ktorý by sa mal uzavrieť, e, keď sa bude na pléne o tom hlasovať. Takže ja som za to, aby sme pokračovali čo najrychlejšie a čo najlepšie, ako je v našich možnostiach a myslieť na to, že by sme mali byť schopní splniť naše kompromisy, naše záväzky, ratingové agentúry už od januára by mali byť kontrolované a teraz by sme mali dokázať e, vytvoriť tento dohľadový balíček a mali by sme ísť na e, nasledujúcu schôdzu G20 už s vyriešeným balíčkom. A myslím si, že by sme mali udržať a dostať našim termínom. A samozrejme, že to neznamená, že musíme mať riešenie pre všetky témy, ale v priebehu času, ako budeme diskutovať, tak určite budeme nachádzať riešenia Nakoniec tento výbor je súčasťou parlamentného procesu, ale všetko nie sú parlamentné procesy a preto my sami tiež musíme vedieť spravovať svoj čas. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Teraz sme skončili. Ak ešte niekto chce so mnou hovoriť, tak ja tu budem ešte pár minút a potom máme ďalšie stretnutie dnes popoludní. Máme otvorené stretnutie koordinátorov. Chcem vám to pripomenúť.